Bonjour euh, à vous tous. Nous allons commencer notre euh, réunion. <laughs> Začneme dnešné zasadnutie. Príjmeme program dnešného dňa schôdze e, s malou úpravou na požiadanie pána Görensa na 18. decembra by chcel presunúť 14. našeho programu. E, ide o výmenu názorov, pokiaľ ide o súdržnosť politik v záujme rozvoja. Tým pádom budeme môcť túto tému prediskutovať ešte s koordinátormi predtým, než e, to bude na schôdzi. A e, budeme môcť neskôr v ten deň diskutovať e, stratégiu našeho výboru, pokiaľ ide o súdržnosť politik rozvoja po schválení a potvrdení koordinátormi. Pán Görens je našim novým spravodajcom pre koherenciu rozvojových politik. Máte na komentáre alebo e, výhrady k takejto úprave? Takto upravený program teda prijímame. Dostali ste ešte pán Görens. Máte slovo, pán Görens. Thank you, Madam Chair. Deva. I was uh, just trying to point out to my colleague. Ja som iba chcel povedať, aby sme hlasovali 18. Keď sa vrátime zo Štrasburgu, Minulý, keď sme sa vrátili zo Štrasburgu, tak vieme, že keď snežilo, tak všetky letiská boli zatvorené a mali sme skutočne ťažký problém dostať sa. Ja som celý deň cestoval do Londýna. Takže čo chcem povedať, že možno by nebolo dobré, aby sme hlasovali až 18. A moji kolegovia z EPP majú ten istý pocit. I think, am I right? I completely agree with Mr. Deva. Ja súhlasím s pánom Deve. Thank you. Monsieur Görens, vous avez la parole. Pán Görens, máte slovo. Ak som to dobre pochopil, tak pán Deva e, hovoril o 14. Aby sa teda toto presunulo na 18. decembra. Ale ja argumentujem, že tam sa nehlasuje. To bolo ne- nedorozumenie. Prečo to chcem odročiť? Nuž, e, včera e, som ochotne navštívil stretnutie Concordu v eh, Dánsku, v Kodani. Tu sme hovorili o koherencii politik a dnes, dnes som si uvedomil, že som sa nemohol stret, súčasniť eh, stretnutia eh, koordinátorov, aby sme dneska boli pripravili tento bod na dnešný program. Preberám túto zodpovednosť za túto správu a chcem, aby bola 18 Neviem stále, e, o ktorej správe hovoril pán Deva. Voilà, donc nous discuterons euh, de ce point 4. O to, to, tieto 14 budeme teda 18. decembra hlasovať. Ne, nebude tu spojené s problémami, keďže sa nehlasuje. Dostali ste aj zápisnicu z minulého zasadnutia. 8. a 9. oktobra. Ak máte k nej poznámky pred záverom tohto zasadnutia, dajte to vedieť našemu sekretariátu. A sme hneď na bode 4, eh, eh, oznámenia predsedajúcej. Včera som sa vrátila z Kabulu. Mali sme správu o, o, o banke v Kabule, kde, eh, je to jeden z najväčších eh, bankových škandálov všetkých čias, 800 miliónov eh, z preneverených eh, dolárov a musíme dobre stanoviť, kde je zodpovednosť a aký, aká forma prania špinavých peňazí bola použitá. Boli v tom zapojené letecké spoločno, letecká spoločnosť, ktorá patrila akcionárom a zároveň tým, ktorí spreneveli prostriedky akcionárom tejto banky, úplne nová metóda prania špinavých peňazí. Je tu aj e, druhá, druhá správa s týmto názvom a treba ukázať naozaj, že Afganistan sa snaží čo si robiť v boje proti korupcii ktorá je očividne veľká. Pri príležitosti tejto správy e, sme navštívili e, zadržaných e, vo väzení. To nie sú ale tí, ktorí naozaj ťahali nitky. V predbežnom zadržaní e, sa vôbec nedodržujú potrebné pravidla pred predbežné e, zadržania. Sú tu stovky, tisícky ľudí bez obvinenia zadržiavaných Dostali sme list prezidenta Karzaja v dobrej nádeji e, vydal vlastne dekret o prepustení a dúfame, že budú prepustení pred novým rokom. Budem vás informovať potom na ďalšom stretnutí. Aktuálnou témou v Afganistane je e, organizovanie volieb e, do e, v roku 2014. V minulých voľbách e, bolo iba 6 miliónov volebných lístkov pre 12 miliónov voličov, veľký, veľký volebný podvod v roku 2010. Modus operandi ešte nie je rozhodnutý. Budem vás určite informovať, ako sa rozhodnú pre volebný systém, či budú využívať manuálny systém z roku 2010, alebo či sa prejde na systém elektronický. Je to naozaj e, veľmi tesné, nedostatok času. Je tu riziko, že nebudú vôbec volebné zoznamy. Bude povinnosť v tom prípade odročiť voľby a to by sme sa, tomu by sme sa chceli e, vyhnúť. Pán Berman, ako asi viete, bol som šéf pozorovateľskej misii pre, pri prezidentských voľbách v roku 2009. Všetky tie vaše konštatovania sú presné. Výrazné podvody sa týkali až tretiny hlasov počas prvého kola prezidentských volieb a dnes sa nezdá, že sa rešpektovali naše odporúčania. Ešte treba urobiť e, veľa krokov budem sa snažiť e, sledovať vaše odporúčania. My sme sa snažili predložiť odporúčania, pretože ako viete, som členkou inštitúcie, ktorá e, má kompetenciu predkladať e, odporúčania a benchmarky, takže my sme naozaj sa spoliahli na odporúčania z, pozorovateľských misií z roku 2009 a 2010 a chceli sme z toho vyvodiť závery pre rok 2014. Tak bol zmysel tejto misie. Pýtam sa, či výbor, či Európska komisia nám chce čosi oznámiť. To je bod číslo 5 našeho programu. My otázky nemáme na komisiu. A predsa len, pán Cashman. Madam it's been a request by... Pani Jolie, bola tu požiadavka um, od tlmočníkov, aby ste používali ten iný mikrofón, lebo v tomto sú problémy. Nous allons passer au vote. Alors vous allez sortir. Budeme hlasovať. Pripravte si eh, hlasovacie kartičky. Eh, hlasujme, prosím. Pani predsednička. Tlmočníci hovoria, že tento mikrofón je dokonca horší. Je, bon celui-là. On, on fait un test. Vous sortez vos... Pripravte si volebné kartičky. Hlasujeme. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Máme tu 24 hlasujúcich. Jolly, Pani Julie, prepačte, uh, že na tom trvám, ale myslím, že to je ťažké pre tlmočníkov, pretože uh, uh, to znie ten mikrofón ako keby tam behali potkany v kolese. Tak to znie.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 Donc nous allons procéder au vote euh, du rapport de Catherine Grèce. Prejdeme na hlasovanie o správe pani Katrin Grez. Ide o sociálnu zodpovednosť podnikov. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Dvoma hlasmi rozdielom. si návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis jednotka po častiach, prvá časť, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Sedmička. Preveríme si kompromis jednotku, prvá, druhá časť, hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. si návrh 7, prvá časť. Kto je za? Sedmička eh, vypadáva, takže o nej nehlasujeme. 8 <clears throat> teraz. Nie, vlastne pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis dvojka, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmenici návrh 16. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 17 za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 18, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Ústna pozmeňujúca poznámka. Bez čísla. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Myslím si, že tuto si to overím. O 19. Eh, hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dvaciatka bola stiahnutá. Kompromis trojka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 27 bola stiahnutá. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. To si overím elektronicky. Kompromis 4. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa o dva hlasy. 28. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ústna sa poznámka 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? 29 vypadáva. Poznajúci návrh 32, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa. 33, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 po častiach, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. To si preveríme. Elektronicky preverujeme druhú časť pozmeňujúceho návrhu 34. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. O dva hlasy. 35, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 36 za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 37, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 38 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Druhú časť 38 si elektronicky preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 39. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? príjma sa. Elektronicky v pozmenenom znení o návrhu hlasujeme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz budeme hlasovať o správe Katrín Gréz, sociálna zodpovednosť podnikov. Pozmejúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Príjima sa. Pozmejúci návrh 3, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Pozmejúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? príjma sa. 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Príjima sa. Kompromis jednotka e, v častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa, Príjme sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 10, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 12 za, proti, môžeme si potvrdiť hlasovanie, veď to je úplne to isté hlasovanie, ako preto predošle. Veď sa o 10 minút nezmení náš názor na niečo, čo sme pred chvíľou hlasovali určitým spôsobom. Som optimistickejší, pokiaľ ide o koherenciu mojich kolegov. Je to úplne identické nous allons continuer de, ah, nous allons continuer de vote. Budeme pokračovať hlasovanie. Ako spravodajkyňa pod, podporujem ten, tento podnet. Je to podľa mňa múdra myšlienka. Voilà. Donc moi je décide que nous... Ja ale rozhodujem, že pokračujeme v hlasovaní. Hlasujeme o 12, kto je za. Proti. Kto sa zdržuje? Preveríme si to elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis dvojka, kto je za? Kto je Či, Kto sa zdržuje? Prijíma sa. 16 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. 17, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 18, kto je za, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ústna poznámka, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Devetnáctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis trojka, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Z, prijíma sa. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. 25 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 26 za. Proti Zdržal vlastne sa niekto? Príjima sa. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 28. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Ústna dvojka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 29. Vlastne 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. 33, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 po častiach, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, Elektronicky hlasujeme. Nie som si istá. Druhá časť. Hlasujeme. Osoba, ktorá nehlas... Jeden z vás nehlasoval. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dobre, že sme to overili. 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 36, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 37, kto je za? Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 38, po častiach, prvá časť, kto je za? Proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? zdržal sa niekto, prijíma sa. 40, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz budeme hlasovať o o tomto stanovisku v pozmenenom znení. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska pani Sargentini. Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi Východnej a Južnej Afriky a Európskym spoločenstvom. Máme tu ústny pozmenujúci návrh. E Pán predseda, pani predsednička EPP namieta proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. V poriadku. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Elektronické preverenie o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz budeme hlasovať o stanovisku takto pozmenenom, a to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz budeme hlasovať o správe pani Grez ide bioperáctvo. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. <clears throat> Kompromis jednotka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmejeci návrh Júri 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Pozmejúci návrh 21 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz eh, eh, budeme hlasovať o E, INTA 6 po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 24, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Ústny pozmieci návrh číslo 2 pod častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Dvadsať sedmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Júri trojka. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 29, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Ústny pozmejúci návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. To si preveríme. Hlasujeme elektronicky o ústnom pozmejúcom návrhu. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejúci návrh číslo 30. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis dvojka. Kompromis dvojka. Kto je za? Kto je proti? <clears throat> Zdržal sa niekto? Príjma sa. Júri 7, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 33, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 34, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. 35, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 36, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Inta 5, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 37, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 38 za. Proti. Zdržal sa niekto? príjma sa. Kompromis trojka. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Júri 5. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? príjma sa. 4, 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ďalší je stiahnutý, pardon. Chcel by som stiahnuť svoj pozmeňujúci návrh. Kompromis 4, kto je za? Pardon, to je po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. pozmeňujúci návrh číslo 6, ústna šestka. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 46, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Oddelené hlasovania o 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. 47. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Ústny pozmejúci návrh číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa ústny pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Je tu opozícia, protest proti osmičke. Teraz Júri 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Opätovne výhrada. 49 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Hlasujeme e, oddelenie 18, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 52, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pezmieci návrh 50, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Inta dvojka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Pozmeňujúci návrh Inta 4, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 10, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Júri 4, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz e, úvodné ustanovenia. E, ústne na poznámka 11, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ústny pozmeňací návrh 12, kto je za? proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 15. Ústny pozmejúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 6. Pardon, 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ústny pozmeňujúci návrh číslo 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. Ústny pozmeňujúci návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dvanásť, kto je za, kto je proti, držal sa niekto, prijíma sa. 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Teraz uh, úvodné citáty. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto? Príjma sa. Pozmieť si návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Trojka za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz budeme elektronicky hlasovať. Voilà. Le vote est clos. Prijíma sa. 20 hlasmi proti trom a jedno zdržanie. Ďakujem za hlasovanie a blahoželám našej spravodajkyni pani Grez. Teraz prejdeme k bodu 11 našeho programu. Máme však problém. K bodu 11 programu e, ide o globálnu komplexnú stratégiu EÚ týkajúcu sa rybolovu v oblasti Tichomoria. Spravodajcom je pán Ponga. Je tu niekto, kto ho nahradí. Je to pani Strifler. Takže, pani Strifler, máte slovo k tejto téme veľmi dôležitej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mohla by som požiadať, aby sme boli trošku tichší. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ponga ma požiadal, aby som predstavila jeho prácu, pretože nemohol byť než medzi nami. Takže Takže pán Ponga pozdravuje všetkých Aho. ešte raz by som chcela požiadať, je dosť ťažké v takomto hluku niečo povedať, takže poprosím vás, buďme tichšie. Zdôrazňuje sa, že výbor pre rozvoj vyzýva príbor pre rybolov, aby do svojho návrhu uznesenia začlenil nasledujúce návrhy. Limit sme mali 1500 znakov, takže sa predkladateľ sústredila to najdôležitejšie. V Tichomorskom regióne je 15 štátov, ktoré sú združené v rámci AKT a udržujú privilegované vzťahy s Európskou úniou. A to je skutočne dôležitá otázka, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a ekonomický a sociálny rozvoj. Potom je ešte veľmi dôležité zabezpečiť koherenciu politík Európskej únie, pokiaľ ide o splnenie rozvojových cieľov Komisia musí zabezpečiť to, aby aktivity, ktoré sa vyvíjajú v rámci rybolov v Tichomorskom regióne, boli zárukou udržateľného využívania rybolovných zdrojov, a to aj s ohľadom na dopady v klimatických zmenách, aby to prispelo k, do, k dosiahnutiu klimatických cieľov. Chcela by som pripomenúť, že je dôležitý regionálny prístup na to, aby sme zabezpečili mobilitu, je takisto veľmi dôležité zabezpečiť, a to na úrovni regiónov, v spolupráci s príslušnými regionálnymi organizáciami, aby, bolo, aby bol spustený do praxe všeobecný rámec, ktorý sa bude tejto problematike venovať a takisto je veľmi dôležité dodržiavať a rešpektovať stanovené záväzky, ktoré tu sú v rámci prideľovania príspevkov z Európskeho fondu pre rozvoj. Takisto je ešte veľmi nevyhnutné, aby komisia sa zasadzovala o dodržiavanie koncepcie udržateľného rybolovu a to prostredníctvom boja proti nehlásenému, neregulovanému rybolovu a takisto treba zapojiť aj občianske organizácie, občianskú spoločnosť a sociálne a profis, profesné zastupiteľské organizácie do rozhodovacieho procesu v oblasti rybolovu. A vaše pozmeňujúce návrhy môžete predkladať 12.12.12.00. 12. A teraz ak máte niekto nejakú pripomienku, hovorí pani predsedkynia, nevidím, že by sa niekto hlási, ale predsa len sa niekto hlási. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, veľmi stručne. Myslím, že tie hlavné body kolegyňa Štrifler uviedla a chcel by som pripomenúť, že dôležitá je udržateľnosť predovšetkým, to je pre nás kľúčové a takisto koherentné zosúladenie postupov. Takisto treba poukázať na to, že nelegálny rybolov, predovšetkým v tejto veľkej oblasti Tichomorského oceánu, musí sa dostať do pobredia. Musíme sa na to sústrediť. Ďalším princípom, ktorý sa takisto zohľadnil, je začlenenie občianskej spoločnosti. Myslím si, že v, v kontexte všetkého tohto je tento, táto správa dobrou správou a my ju dokážeme podporiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán, pani Mesmer, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa iba pridám k tomu, čo povedali predrečníci. ALDE podporí tento návrh. Myslím, že sa týto zaslúži podporu z dvoch dôvodov. Jeden je, že tieto oblasti pre rybolov musíme chrániť pred vykoristovaním a takisto treba uvedomiť, že sú to veľké zásoby rýb, ale aj rastúca rastúce požiadavky ohľadne množstva tuniakov. Veľa flotír z Ázie, z Ameriky by chceli využívať tieto zásoby rýb a to môže byť skutočne hrozba pre miestnych rybárov a my chceme zabezpečiť ich budúcnosť do rozvojových dôvodov, pretože nemajú možnosť využívať také veľké priemyselné lode a preto je skutočne dôležité im pomôcť. Museli by sme sa, musíme sa snažiť tak ako aj v iných afrických štátoch e, tam dovoliť iba určitý limitovaný, limitované množstvo výlovu rýb. Takisto je veľmi dôležité, že tam je veľké množstvo malých ostrovov, ktoré sú veľmi bohaté na množstvo rýb a preto by bolo podľa môjho názoru veľmi dobre, aby sme lepšie zoskupovali e, tie synergie, ktoré tu sú, pretože to by potom skutočne zodpovedal tomu regionálnemu prístupu a mohli by sme zohľadniť regionálne osobitosti týchto regiónov. EÚ môže tento prístup s, so zúčastnenými stranami v tomto zmysle posilniť a najlepšie by bolo, ak by sa tam uzavreli nejaké regionálne zmluvy a dohody. Takže toto stanovisko je podľa môjho názoru veľmi dobré a ja ho podporujem. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo komisia, ktorú reprezentuje pani Veronika Velc a pani Eduardo Duarte de Susa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja budem veľmi stručná. Pán Ponga vo svojom návrhu poukazuje na veľmi dôležité problémy, pokiaľ ide o európsky prístup ohľadne k rybolovu v pacifickom priestore a e, tie najdôležitejšie body tu už boli objasnené. Je veľmi dôležité, aby rybolov a akvakultúra skutočne bola prevádzkovaná v kontexte zabezpečenia potravinovej bezpečnosti daného regiónu, predovšetkým pokiaľ ide o tie malé ostrovy v Pacifiku. Takže my súhlasíme v plnej miery, že priorita sa musí dať predovšetkým udržateľnému rybolovu a využívaniu rybolovných zdrojov v Pacifiku. V tom smysle by sa zabezpečili v budúcnosti eh, to, že, situa- že, generácie budú mať, že budúce generácie budú mať dostatok potravín. Táto zodpovednosť je však zdieľaná je to zodpovednosť tých malých ostrovných štátov, ako aj pobrezných štátov a ostatných strán, ktoré v týchto regiónoch majú svoje záujmy. To sa týka Európskej únie, ktorá má malý podiel svojej vzdialenej flotily rybolovnej v tejto oblasti a importuje veľké množstvo e, rýb práve na európsky trh. Takisto by som chcela povedať, že konkrétne orgány, pokiaľ ide o manažment rybolovu, sú tie, ktoré boli zriadené na základe mm, patričných predpisov a my spolupracujeme so všetkými zúčastnenými stranami a organizáciami, aby sme do, dosiahli udržateľné opatrenia a aby sme bojovali proti nelegálnemu rybolovu v týchto oblastiach. Máme tam dokonca aj tým v Manile v kontexte, v kontekste stretnutia eh, zameraného na manažment rybolov v tejto oblasti, kde sa sústredíme predovšetkým na opatrenia, ktoré majú zachrániť stavy tropických tuniakov a takisto by som na záver chcela ešte povedať niečo ohľadne potreby lepšej koordinácie. Lepšia koordinácia je kľúčová v rámci komunikácie komunikácie komisie s ostatnými zúčastnenými stranami a našim cieľom je, aby sme spolupracovali s ostatnými oddeleniami, ako si napríklad do obchod, výskum, ako aj rozvoj, na to, aby sme dosiahli konzistentný a koherentný prístup v kontexte tých opatrení, ktoré sú pre nás dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som vám pripomenúť, že pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, to je 12. december o 12. a hlasovať sa bude 22. januára, a to už v roku 2013. Teraz prejdeme k bodu číslo 12 dnešného programu, 12 a 13. Máme tu výmenu názorov ohľadne návrhu správy, pokiaľ ide o pokrok v rozvoji prostredníctvom obchodu. Spravdajcom je pán Svensson. Takže nech sa páči. a potom bude nasledovať prezentácia takisto zo strany pána Svetna, pokiaľ ide o návrh raz podporovaný obchodov a investičnou politiku rozvojových krajinách a tento návrh takisto vychádza z toho istého dokumentu komisie, tak by som navrhla so súhlasom pána Svencena, že by sme tieto dva body prebrali spoločne. A na túto dvojnásobnú prezentáciu tu máme aj privilegium, že tu máme aj predstaviteľov komisie, pán Demi Bareš z DG Trade, ako aj pán George Jokoči z DEFKA, ako aj predstaviteľa Concordu. Ďakujem pekne. Pani Saifi bola takisto prizvaná na toto dnešné stretnutie, ale bohužiaľ musela zamietnúť dnešné schôdzu a prítomnosť na nej, pretože sa nemohla zúčastniť z pracovných dôvodov. Takže teraz zostane slovo pán Svensson. Nech sa páči, môžete nám predstaviť váš návrh. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ako ste už boli povedali, ja som zodpovedný za dva paralelné za, dve, za dva paralelné návrhy. Na jednej strane je to stanovisko vo výbore DV a potom ešte aj stanovisko ohľadne, ohľadne e, správy pani Saifi. Takže budeme o nich hovoriť teraz spoločne a ja dúfam, že oba tieto výbory INTA a DV e, prinášajú dve perspektívy, ktoré sa navzájom budú môcť doplňať, ak sa nám to podarí takto e, predstaviť. V tej prvej správe, o ktorej budem hovoriť, tam som sa snažil poukázať predovšetkým na to, že obchod a podnikateľské aktivity sú dobrým spôsobom na to, ako by sme mohli pomôcť k rozvoju obchodu v chudobných krajinách v prípade, že sa bude konať zodpovedným spôsobom. Ja som presvedčený o tom, že obchod je dôležitý, obchodná politika je dôležitá a respektíve jedna z najdôležitejších politík pre rozvoj v rozvojových krajinách. Nástroje, ktoré obchod ponúka, sú dôležité, pretože majú veľký dopad predovšetkým na tieto krajiny a na rozvojovú politiku v týchto krajinách. Takisto je veľmi dôležité, aby obchodná politika Európskej únie v rozvojových krajinách ktoré si by si mala stanoviť za ciele posilniť výsledky rozvojovej pomoci, pomoci a obchodnej politiky vo vzťahu k týmto krajinám a v týchto správach sú obsiahnuté určité prvky rozvojovej politiky, ide predovšetkým o obchodné kapacity, ktoré by sa mali zvýšiť, takisto Aid for Trade, tento koncept my už všetci poznáme a Takisto je veľmi dôležité, aby sme urobili, čo sa len dá, na to, aby sme obchodné kapacity chudobných krajín posilnili. A to je dôležitá súčasť rozvojovej pomoci, tak toto treba vnímať. Pokiaľ ide o rozvojové krajiny, tu sa musíme postarať o to, aby sa zúčastnili, aby participovali na globalizácii ako také. Musí, musia byť zaintegrované, musia byť súčasťou medzinárodného obchodu a myslím si, že to je jedna z najdôležitejších úloh v rámci rozvojovej politiky ako takej. A týmto spôsobom sa dá znížiť aj miera chudoby. Rovnako sú dôležité aj podnikateľské kroky a musíme sa postarať o to, aby kapacita rozvojových krajín bola podcenená v tom zmysle, že by sa mohli v budúcnosti lepšie postarať same o seba a aby to nebolo v takom štýle, že by, sa, že by sme sa snažili niečo nanútiť. My v rámci EÚ vychádzame z princípu rovnosti a my musíme aj rozvojové krajiny v rámci tohto princípu podporiť, ale rovnako musíme aj rešpektovať, rovnako ako ostatné partnerské krajiny, aj tieto krajiny. Tieto rozvojové krajiny musia byť pripravené urobiť niečo pre svoj ďalší rozvoj aj samotné. My v rámci Európskej únie ako rokovací partner musíme dodržiať naše záväzky, ktoré sme si boli stanovili a Musíme urobiť všetko preto, aby sme zobrali do úvahy predovšetkým záujmy týchto krajín a občanov, obyvateľstva týchto krajín. Nemôžu sa tu predsa do popredia dostávať iba záujmy nejakej malej menšiny, elitnej menšiny. Myslím, že zo strany Európskej únie môžeme urobiť skutočne veľa na to, aby sme požiadali inkluzívnejší proces v kontexte rokovania, ktorý musí byť zohľadnený. A z ohľadu rozvojovej pomoci je priam nemožné vnímať tieto veci osobitne. My sme zodpovední za situáciu v týchto krajinách do istej miery a tí, ktorí sú zodpovední, musia pri rokovaniach jednoducho uplatňovať rovnaký meter a pristupovať vyvážene. Pokiaľ ide o biopálivo, alebo pokiaľ ide o exporty ako také, ak by sme sa sústredili iba na to, tak to by jednoducho bol ten nesprávny prístup. Predovšetkým v tých najmenej rozvinutých krajinách je možné e, posilniť medzinárodný obchod v tom zmysle, že sa dá posilniť aj životná úroveň obyvateľstva chudobných krajín, v tom zmysle, že by sa zaintegrovali tieto krajiny do medzinárodného obchodu a v jednotlivých sektoroch týchto chudobných krajín musíme jednoducho sa snažiť o zlepšenie situácie. Nemáme dostatočné množstvo priestoru, pokiaľ ide o predstavenie tejto správy. Musíme sa tu sústrediť predovšetkým na dôležité priority, na určité pozmenia, tu ešte priestor vo forme pozmenujúcich návrhov, sú tu určité problémy, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu, táto prináša určité problémy pre tieto krajiny. A potom tu je aj otázka vytvárania pracovných príležitostí. Toto všetko treba toto všetko treba vnímať ako výzvu v boji proti určitým negatívnym javom, ktorým, ktorým tu momentálne čelíme. S našou snahou je zlepšiť rozvojovú politiku ako takú a zlepšiť naše vzťahy s rozvojovými krajinami v kontexte obchodnej politiky. Sme radi, že tu máme aj predstaviteľov komisie, že máme skutočne veľmi pozitívne návrhy, na ktorými sa môžeme zamyslieť a dúfam, že aj z vašej strany prídu pripomienky pozitívneho ladenia, ktoré si veľmi rád vypočujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Svensson. Teraz dostane slovo komisia. Pán Denny Bareš a potom ďalší dva rečníci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som Lomen Bareš a pracujem pre DigiTrade a ja e, som zapojený do pripravení tohoto znamenia spolu s kolegom, priateľom George z DGDF. -ko. Najprv sa chcem poďakovať celý pánovi Svensonovi za jeho správu. Myslím, že môžeme privítať e, zhodu názorov e, na viacerých dôležitých otázkach a dôležitosti obchodu pre rozvoj a dôležitosti e, fungovania vnútorných regionálnych trhov, ale aj zásadné otázky ako napríklad dobrá správa a vlastníctvo, pretože nič sa nemôže udiať bez vlastníctva. Myslím si, že stojí za to vyjadriť sa k viacerým otázkam a tiež spomenúť eh, pár vysvetlení. Eh, najprv na začiatok chcem povedať, že z nášho hľadiska si myslíme, že toto nové oznámenie určuje víziu do budúcnosti a jasné smerovanie eh, pre obchodnú politiku chcem povedať ku konkrétnym otázkám a začať s otázkou ľudských práv, ktoré sa riešia v odseku a tu je dôležité vám pripomenúť, že obchodná politika EÚ sa už vykonáva v zmysle princípov a cieľov vonkajšej politiky EÚ a e, toto zahrňa aj e, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobod. Toto platí pre celú obchodnú politiku, ktorá samozrejme zahrná obchod aj rozvoj. A myslíme, že táto vec sa tu už rieši. Počúval som spravodajcu a tiež e, som si pozrel ocek F o EPA, o dohodách o ekonomickom partnerstve. Teraz sa uplatňujú tri dohody EPA v Afrike a Komisia je naďalej e, veľmi pružná a predpokladám, že e, je nepochybné, že zaobchádzame s našimi partnermi ako sú úplne rovnocennými. To je úplne bez pochyby a nenutíme nikoho, aby niečo robil. Myslím, že nakoniec, keď budeme chcieť e, tieto rokovania priviesť do konečnej fázy, do toho, čo teraz e, nám chýba, je asi odhodlanie a politická vôľa tieto uzavrieť. Rád by som teraz sa vyjadril ku GSP a k s tým spojeným otázkam e, sadzieb a cieľ a hlavne k odsekom IAL. E, e, Nesúhlasíme s tým, že nový systém GSP e, pravdepodobne neotvorí e, nové možnosti a príležitosti pre LDC, pre najmenej rozvinuté oblasti. Práve naopak, e, toto je zamerané na tie štáty, ktoré to nás potrebujú a predpokladáme, že prídu príležitosti v dvoch formách. Poprvé, bude menej konkurencie v tých odvetiach, kde LDC už vyrábajú. A po druhé, teda LDC ako najmenej rozvinuté oblasti. A e, LDC tu majú príležitosť sa diverzifikovať, aby e, využili zniženie colných sazieb v tých odvetviach, kde boli vystavení konkurenčnému tlaku bohatších e, rozvíjajúcich sa štátov. A toto vychádza z dôsledného hodnotenia dopadu, ktoré sme robili a z ktorého sme vychádzali pri celej reforme GSP a čo sa týka otázky v závislosti na surovinách a tzv. E, krivkách e, zdrojov, e, dovolte mi zdôrazniť, že tie najmenej rozvinuté štáty sú v Južnej Afriky a tieto majú prospech z bezcolných a bezkvotových prístupov na trh EÚ, okrem zbraní a munície a programu všetko okrem zbraní neexistujú výhody, ktoré by sme dávali surovinám voči spracovaným tovarom, takže tu sa nevytvára žiadna nevýhoda a tiež nie je obmedzenie čo do množstva tovorov, ktorý sa dováža. A tiež e, uplatňujeme e, pravidlá pôvodu pre GSP a EDA a tiež EPA. Takže tieto pravidlá sú jednoduchšie a uvoľnenejšie a ľahšie sa dajú plniť a tiež je to spôsob, ako mm, podporovať e, obchod medzi juhom a juhom. Tiež je tu odsek e, S, ktorý sa týka zabrania pôdy. Tu chcem podporiť e, komisiu, ktorá si myslí, že priame zahraničné investície môžu posilniť produktivitu a efektívnosť poľnohospodárskeho sektora a tým vytvoriť príležitosti a zamestnanosť a znižiť chudobu. Chcem však e, jasne povedať, že sa domnievame, že je to dôležité, aby takéto investície sa vykonávali zodpovedne a udržateľne a preto veľmi podporujeme národné a medzinárodné iniciatívy pre definíciu princípov a etických kodexov o e, zodpovedných domácich a zahraničných investíciách na poľnohospodárskej pôde. Je tu otázka cieľov a etalónov obmeritok e, pri rokovaniach o obchodných dohodách. My nesúhlasíme s e, touto koncepciou tých e, meritok, benchmarkov a my však ďalej ich budeme posudzovať a rokovať s nimi o nich s našimi partnermi a myslíme, myslíme, že to má byť prospešné pre všetky strany No, nemyslíme si, že tie ukazovatele by mali byť definované v samotných dohodách, pretože možno bude treba ich prispôsobiť e, časom, aby zohľadnili zmeny napríklad v ekonomickom prostredí. Tiež si nemyslíme, že by e, sa mali uplatňovať automaticky. A to preto, že ak e, tie zmeny budú automatické, tak to je proti cieľu tých dohod, e, ktorí aby sme mali stabilné a predvydateľné um, obchodné prostredie investície. Ďalej ku um, firemnej sociálnej zodpovednosti odsek 60 plne súhlasíme s dôležitosťou e, princípov CSR, teda sociálnej zodpovednosti spoločnosti. Odsek 19 neprekvapí vás, že e, nesúhlasím, že nesúhlasíme s tým e, negatívnym hodnotením e, Kimberley procesu. My si myslíme, že vďaka procesu Kimberley tie diamanty z konfliktov predstavujú 1% z medzinárodného obchodu a to v porovnaní až 15% v roku v 90. rokoch, tak si myslíme, že Kimberly e, proces e, nielen, že sa postavil proti tým, tomu obchodu s e, diamantami z konfliktných oblastí, ale tiež stabilizoval tento obchod, takže myslíme, že je prínosný ďalej k odseku 21 a 22 o potravinovej bezpečnosti. Mám také pripomienky, že chcem zdôrazniť, že sme prijali kroky, aby sme sa vyjadrili k tým zaangažovaným výborom a e, my sme akceptovali návrh parlamentu obmedziť e, zabranie pôdy e, na produkciu biopalív. V rámci tohoto návrhu biopaliva z potravinárskych plodín sa obmedzia na 5%, čo zodpovedá terajšej úrovni spotreby a zachováme zatiaľ tie 10 percentné ciele pre obnoviteľné zdroje energie. To znamená, že ten zvyšok bude musieť pochádzať hlavne z biopalív druhej generácie, takže cieľom tohoto návrhu je posilniť eh, rozvoj alternatívnych tzv. Eh, biopalív druhej generácie, ktoré e, sú z nepotravinárskych plodín, ako napríklad z odpadu alebo zo slamy, a ktoré e, nestoja e, v ceste globálnej produkcie potravín. Ďakujem, pán predseda, že mi dovolíte dokončiť prezentáciu môjho kolegu. Ja sa tiež sústredím na pár bodov, kde sa domnievame, že táto dobrá práca na návrh správy sa dá ešte vyjasniť alebo upresniť. Jedna téma sa týka bodu 5 e, o inkluzívnom a efektívnom raste. E, myslím, že by sme mali myslieť na to, že rast v mnohých sektoroch by mohol prispieť k znižovaniu chudoby. Samozrejme za predpokladu, že prospech storastu e, rastu sa spravodlivo rozdelí v príslušných spoločnostiach. A neviem, či to bolo zámerom spravodajcu, no ten text dáva taký dojem, že rast sa e, má podstatne alebo výlučne um, podporovať v tých odvetviach, kde tí chudobní sú teraz aktívni, ale ja by som to tak kategoricky nepovedal, pretože sú e, odvetvia ako napríklad rozvoj vidieka, kde je vysoká koncentrácia chudobných ľudí v rozvojových štátoch, kde investície na zlepšenie podmienok by sa vyplatili. No sú ďalšie sektory, kde chudobní dnes nie sú aktívni a kde rast by mohol priniesť prospech e, pri znižovaní chudoby. Takže bol by som menej kategorický ak e, môžem e, sa vyjadriť e, k týmto odsekom. K odseku 15, ktorý hovorí o nástrojoch Aid for Trade, je teraz taká situácia, aspoň čo sa týka Európskej komisie a ďalších darcov, že neobmedzujeme naše Aid for Trade. Aid for Trade zo strany EU je najväčšia na svete pre podporu obchodu v rozvojových štátoch a v EU. Máme viaceré projekty a programy a minulý týždeň som identifikoval tie ktoré nerozlišujú medzi obchodom medzi nami, rozvojmi štátmi a obchodom juh-juh na celom svete. A súhlasíme s týmto obsahom, ale nevidíme riziko, že to dnes eh, už nie je súčasťou našich eh, usmernení. A my eh, teraz súhlasíme s týmto odsekom. Myslíme si, že e, diversifikácia vyžaduje investície a je tu limit, e, do, akej, do ktorého môžu konať e, vonkajší darcovia a tiež súhlasíme s tým, že zodpovednosť tiež je v rukách rozvojových štátov, aby sami sa ujali zodpovednosti za svoje rozvoje politiky a tiež už dnes e, asistujeme týmto štátom, ale e, nemáme tam náhradu za domácu politickú voľu. K 17. čo sa týka snahy v daňových rajoch, e, komisia je aktívna a Zjavne to nie je ľahká oblasť, kde môžeme dosiahnuť e, istú zmenu a my naďalej budeme podporovať toto v dialogu s členskými štátmi, pretože určite e, viete, aké, aká e, citlivá je táto oblasť. No, chcem pripomenúť činnosť, ktorá už nastáva v tejto oblasti. Proces Kimberly. Môj kolega už predložil toto stanovisko a mám tu posledný bod k odseku 2722. Potravinová bezpečnosť. Je to 5 e, vec e, upresnenia posolstva, ktoré chcem vyslať. Možno je to nedorozumenie, že potrebná bezpečnosť vždy závisí od e, miestnej výroby. To platilo a platí v istom mieste a čase a tiež je to dôležitý aspekt, s ktorými ekonomovia súhlasia. To znamená, že potrebná bezpečnosť tiež závisí od možnosti nakupovať potraviny na trhu. Čiže nielen od e, miestnej alebo národnej výroby, ale aj od kúpy potravín e, niekde inde. E, ďakujem a e, ja chcem vyjadriť súhlas s väčšinou tohoto dokumentu. Concord. Ďakujem, teraz dám slovo Concord, ktorý zastupuje pán Mark Mess. Thank you, uh, Madam Chair. Um, uh, good morning. Ďakujem, pani predsednička, dobré ráno. Ďakujem, že ste umožnili Concordu, aby tu vystúpil. Uh, ako viete, Concord je celková strešná organizácia rozvojových organizácií v Európe. Má národné platformy a ja sám pracujem ako um, poradca pre um, politiku v belgickej odnoži Concord. Dovolte mi najprv zablažovať eh, spravodajcovi za túto správu. E, myslíme, že to je bohatá správa. Má tam veľa e, odpovedí a mnohé otázky sú tu spomenuté. Napríklad, e, keď sa tam e, nalieha na e, ľudské práva a sú tu e, dva prvky, ktoré chýbajú a myslím si, že v zmysle pripojená komisie nebude škodlivé zvrazniť a zapakovať niektoré veci, hoci aj keď komisia ich už uplatňuje je dôležité zvorazniť, že aj parlament e, s tým súhlasí, že isté veci sa majú oberať tým smerom. No nám tu chýbajú nasledujúce body. Najprv je samozrejme pravda, že mm, európska obchodná politika má mm, prispievať k celkovým cieľom európskej zahraničnej politiky, vrátane mm, boja s chudobou a ľudskými právami a tak ďalej. Ale ak sa pozrieme na európsku obchodnú politiku a hlavne e, ďalší dokument, o obchode a raste, tak tento dokument e, definuje európsku obchodnú stratégiu a nie tento dokument, ktorý tu diskutujeme. Keď sa pozrieme na tamten dokument, e, tak zistíme, že európska obchodná politika je v prvom rade zameraná na to, aby sa dosiahli ofenzívne a defenzívne záujmy európskej ekonomiky. A európska obchodná politika je veľmi účinná, politika, ktorá sa snaží čo najviac e, e, za dosiahnuť e, prístup na trhu na celom svete, aby sme zabezpečili, že investori budú môcť vstúpiť na trhy, na ktorých investori sú prítomní, aby mohli mali mať spravodlivý podiel na trhu. A toto teda mm, ofenzívna politika a tiež súhlasíme, že e, vlastníctvo týchto projektov a je veľmi dôležité a vidíme v obchodnej politike, že Európska únia samozrejme trvá na svojich uh, vlastných ich zaujímavé tieto nemusia byť v súlade so zaujímavými rozvojových štátov. V dôsledku toho často zistíme v obchodných rokovaniach, e, že Európska únia tlačí na liberalizáciu tam, kde európske štáty nechceli ísť, aj rozvojové štáty, a rýchlosť, ktorú nechceli mať členské štáty. Teda je tam e, rozpor a preto Concord často sa angažuje pri tvorbe politiky, aby sme zabezpečili, že tie ofenzívne záujmy nebudú um, potlačené. A spravodajca hovorí, e, že e, členské štáty by mali priniesť isté obety a e, viac sa otvoriť, ale my si myslíme, že je nutné znížiť ambície členských štátov voči rozvojovým štátom. A po druhé, keď sa pozrieme na Aid for Trade, ako vieme Aid for Trade rýchlo rastie od roku 2005 a EÚ je v tom majstrom. Väčšina zhodnotenia, ktoré sme videli v Wait for Trade, um, bola tu nedávno konferencia v Ženeve o tom. Väčšina z tohoto hodnotenia opakuje, že často je nesúlad medzi hodnotením potrieb rozvojových štátov a záväzkov, ktoré príjmajú dar- darcovia. A často zistujeme, že záväzky v Aid for Trade zo strany záväzkov smerujú do odvetví, ktoré sú pre darcov zaujímavé a v ktorých majú títo záujem. A to je príklad aj programu PAPET, rozvojového programu, ktoré chce Západná Afrika mm, naviazať na EPA. Oni majú rozsiahly program, v ktorom uviedli zoznam štátov a rôznych odvetví a potom oni hovoria o potrebách, ktoré tieto sektory a štáty mm, potrebujú naplňať. A potom sa môžeme pozrieť na vyjadrenia členských štátov a komisie a vidíme, že najprv máme síroty a štáty, ktoré sú obľúbené u darcov a tiež vidíme, že niektoré štáty sú zanedbávané a v diskusii so Západnou Afrikou sa to diskutuje, no celkovo vidíme, že je tam nesúlad. A to samozrejme súvisí s tým, že tí darcovia pri poskytovaní e, pomoci tie rozvojové štáty a bohaté štáty sa snažia um, presadzovať svoje záujmy, napríklad keď majú uh, povolenie na ťažbu a potom e, postavia cestu z tejto bane e, k moru, tak potom e, im to umožňuje vyvážať vyťaženú surovinu. Malo by to často byť zdôrazňované v tomto, že to nie je tak, že to, že to nesúvisí s prioritou tých rozvojových štátov na záver mi dovolte uviesť eh, dve otázky, ktoré vyjadrila komisia k EPA a ESP. Súhlasím so správou, kde sa uvádza, že reforma GSP nezabezpečuje, že vo väčšine štátov väčšina potrieb bude čo najlepšie pokrytá. A eh, my sme namietali voči európskym návrhom na reformu a myslíme si, že GSP v tejto podobe je menej štedré, ako bolo predtým. A keď sa pozrieme na diskusie, ktoré predtým nastali, keď GSP bolo najprv prijaté, tak tiež zistíme, že aj tam sa uvažovalo o európskych ofenzívnych e, záujmoch a možnosť bola tam možnosť uzavretia týchto dohôd e, s tými rozvojmi štátmi, aby boli oni tlačené k tomu, aby plnili záujmy. Takže e, tie rozvoje štáty si to môžu sami rozmyslieť, ale sú tam spôsoby, ako na nich tlačiť a lehoty, ako na nich tlačiť. A to si treba uvedomiť. A potom k EPA. Tu si nemyslíme, že Európska komisia veľmi Plus, no, my si myslíme, že veľmi mm, skosnotená a preto tieto rokovania trvajú tak dlho a preto my vyzývame komisia aby bola pružnejšia ako je dnes. Merci beaucoup. Ďakujeme. slovo má teraz pán Mitchell. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem kolegovia za túto správu, za, za úsilie, ktoré ste vyvinuli. E, ďakujem tiež za odpovede komisie i Concordu. Mám zo pár otázok týkajúcich sa e, otázky rozvojovej politiky a posunu vývoju prostredníctvom obchodu, pretože pán Deva tu, myslím, už po roky e, kladie otázku, ktorú podľa mňa by mohla pozdvihnúť obchod a možnosti obchodu v rozvojových krajinách. Osobitne e, možno mňa by zaujímalo, čo robí komisia na to, aby podporila vlastníctvo e, vlastníctvo e, majetku, nehnuteľnosti. Ako môžeme ľuďom dať možnosť, znie otázka obchodu. Takže Kam teda smeruje e, komisia? Ako to môže ľuďom pomôcť e, vytvárať Takže ako napríklad e, v prípade Írska možno vidieť, ide k rozkolu, dochádza k rozkolu. No. Potom sme tu mali prezidenta Haiti v, v, pred dvoma týždňami. kde sme hovorili o rozvoji e, e, e, bank, bankovníctva, mobilnej, mobilných systémov. Vidím, keď navštevujem tieto krajiny. Myslím si, že je tu naozaj príležitosť my využívame tieto možnosti na vytvoriť napríklad bankového systému, kde neexistuje tá kapacita tej možnosti a ten bankový systém a takisto otázka systému poistenia. Nie je pokiaľ ide o e, potenciál pre ľudí e, vykryť e, výkyvy v úrodách, obchodný cyklus a tak ďalej. A veľmi stručne chcem tomu povedať, ale ide o to, aby ľudia mali možnosť vyjadriť sa že nepotrebujeme 10, e, 10 alebo 15 detí, aby sme e, vlastne e, profitovali zo so sociálnych systémov. A posledné dva body. Mali sme tu seminár k otázke osôb s postihnutím v rozvojovom svete ide o investície do e, e, možností pre ženy. A to určite prináša väčšiu návratnosť, pokiaľ ide ekonomický rozvoj a sociálny rozvoj. Čo si komisia myslí o, o otázke žien a ľudí s postihnutím? Mohli by byť naozaj možnosť, možnosťou um, tohoto, tohoto, tejto vlny to, a takisto otázka, ako môžeme podporiť e, e, podnikateľského ducha. Merci beaucoup. Je me donne la, la parole à moi-même. Teraz si udelujem e, slovo sama. Chcem poďakovať pánu Svensonovi za dobrú správu, ktorú predložil hovorili ste aj o daňových rajoch, hovorili ste tiež o surovinách a o tom, že e, znášaní e, zodpovednosti je dôležité, že sociálna zodpovednosť by mala byť povinná. Určité oblasti tu ešte chýbajú, sú tu ešte medzery, napríklad význam e, colných e, sadzieb. Tých, e, tieto celná, celné sadzby nemôžu byť znížené bez toho, že by to veľmi poškodilo pre hospodárstvo rozvojových krajín. Menej ako 10 alebo 15%, ale v Afganistane, kde som práve bola, sú celné sadzby 40% e, rozpočtu, na Madagaskare je to 50%, takže zníženie tohoto, týchto hraníc by znamenalo, ide o problém teda s príjmami, pre nás je veľmi dôležité, aby krajiny sa mohli prispôsobiť ale aby sa neznižili e, e, dane na, prí, e, na dovoz a vývoz. De l'entreprise, de la maison mère, nous ne voulons plus voir... Takisto ide o, o tie obligatórne povinnosti. Nechceme vidieť to, čo sme videli napríklad v Nigérii, že totiž sa zničilo životné prostredie med nadnárodnými spoločnosťami, ktoré vykoristujú vlastne zdroje. V každom prípade v Nigerii. Takže ide tu o povinnosť, ktorá sa ukladá, že sa tu e, berie zodpovednosť za všetky ekologické, ekologické školy, ktoré môžu byť spojené s ťažbou surovín. Musí byť povinnosťou pre multinacionálne firmy e, podielať sa na lokálnom e, rozvoji, nie ako sme to videli v minulých rokoch, len znečisťovať prostredie a neplatiť dane a jednoducho odísť. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánu Görensovi. Oui, merci, voudrais... Ďakujem. Chcel by som poďakovať pánu Svensenovi za jeho veľmi dobre vypracovanú správu. Trvá na množstve oblastí, ktoré nás nadalej zaujímajú už po E, dlhú dobu, čo sa zaoberáme obchodom, ja mám nasledovný postreh. Nemožno podceňovať silu obchodu a podceňovať jeho dopad na zlepšenie situácie chudobných. Takže samotný obchod ale prostried, p, p, problémy nerieši, ale je to, je to prostriedok, ktorý e, by mal byť sprevádzaný politikou. E, Hm. E, myslím si, že e, je tu tiež otázka tej paralelnej neformálnej ekonomiky v afrických krajinách. To je také predbežné štádium alebo taká vlna, vlna, ktorá predchádza kým e, dojde k vstupu do formálnej ekonomiky. Ide to tu o ľudí, ktorí sú zďaleka a aby tu bola prechodná fáza, e, ide o možnosť ľudí vytvoriť úspory a, e, a môžu vytvoriť situáciu, ktorej sa dokážu o seba postarať, zabezpečiť. A táto e, neformálna ekonomika takisto môže byť ohrozená medzinárodným obchodom. Je, hovorím o piráctve, o produktoch, ktoré sa predávajú v neformálnej ekonomike, menovite krajinách, ktoré sú veľmi, veľmi aktívne v Afrike. Mám samozrejme na mysli Čínu. Ehm, určite ste videli v afrických, afrických krajinách. Videli ste množstvo produktov, eh, produktov neformálnej ekonomiky. Vidíte, do akej miery táto eh, neformálna ekonomika je to spojené nielen s komerčným e, dumpingom, ale aj s monetárnym. Nemožno o ňom hovoriť pred ženevským tri, e, e, tribunálom, ale možno o ňom hovoriť v, v súvislosti s chronickým podceňovaním. Ďalej potom ide Eh, o to, o, to, o to, že tu bola diskusia medzi Čínou a EU v Európe. Myslím, že trvala 3 minúty. Ide o zodpovednosť. Eh, eh, bola tu, bola tu vehementná výtka, vehementné napomenutie. Po vzťahu pravde, o ktorej mnohí hovoria, že neexistuje. Takže treba naozaj zvažovať o lepšej forme ochrane afrických krajín poznajúc ten problém. Naozaj treba vyvinúť stratégiu e, lepšie z toho e, vzísť a určite to nebude ľahké. Myslím si, že tento aspekt je e, extrémne dôležitý. A je tu tiež druhý prvok. Myslím si, že sú tu pomerne pozitívne tendencie v Afrike. Je tu priemerný rast 5, 5%, takže rast, ktorý presahuje mieru pôrodnosti je tu reálna nerast, takže celkovo Afrika, ešte vždy hovorím o makroekonomike, lepšie odolala kríze ako, ako e, inde v porovnaní. E, majú e, dobrý potenciál, pretože zadlženie Afriky v podstate sa týka len africkej ekonomiky, takže je to extrémne pozitívny rozvoj a treba ich naozaj povzbudiť. Treba samozrejme si klásť otázku, prečo africký, africký obchod v zvyšku sveta je taký slabý, pričom e, ekonomika e, sa vyvíja veľmi dobrým rytmom. Nuž to je preto, podľa mňa, že je tu potenciál, ktorý sa len teraz začína využívať to je e, e, obchod medziafrický, teda vo vnútri, vnútroafrický, medzi regiónmi Afriky. A so súhlasom ekonomických partnerov by sa dalo možno pokr- pokročiť tak, iste, e, tak isto rýchlo. Treba investovať do, do mechanizmov, ktoré sa spustili pred niekoľkými rokmi. Všetci sme sa opreli, e, o, tak povediac, o, o, o zodpovedný typ obchodu. Pričom myslím si, že táto dohoda by mala byť e, mala by mať tieto dve dimenzie. A posledný ešte aspekt, ktorý súvisí s ochranou e, krach krehkých a zraniteľných trhov. Myslím si, že by sme mali mať určite záujem na tom, aby sme si priznali e, vinu, určitá mea culpa, tak ako to urobil pred Senátom a v Amerike Bill Clinton, pokiaľ ide o ústup, e, ústup e, e, v polnospodárstve, on hovoril o haitskej situácii, hovoril, že prijíma svoju zodpovednosť a v, v, ide, o, ide o, jeho, o ich zodpovednosť, spolu zodpovednosť na e, na e, zničení, na zabití, tak povediac, e, polnohospodárstva na Haiti. Nie, je to problém politický. Je tu proste, sú tu ľudia, ktorí si e, dokážu zabezpečiť svoje život, bytie a dokážu vytvoriť politiku, ktorá potrebuje trochu protekcionizmu, trochu ochrany. Je to odsudené na neúspech. A my chceme prerušiť e, tento, tento blúdny kruh. Otázka znie, či sú tu Európania, ktorí si dokážu takto e, vysypať popol na hlavu. Teraz má slovo e, pani Sargentini, potom pán Noizer. Pozor, pozor, máme trochu sklz. Takže váš, vaše príspevky obmedzte prosím na 3 minúty. Thank you, chair. I get... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za upozornenie. Ja vždy rada počúvam tieto diskusie a som rada, že hovoríme o Lisabonskej zmluve v tomto kontexte. Máme tam článok 208, kde sa hovorí, že naše vlastné kroky by nemali ohrozovať našim cieľ rozvoja, čo je vlastne vykoristenie chudoby. A tým sa vlastne dostávame k obchodu. A niekedy zabúdame, na rozvojovú pomoc v tomto kontexte, pretože oni sa vzájomne doplňajú. Keď už hovoríme o eliminácii chudoby a na diskusiách o obchode sa častokrát hovorí, že to nie sú zahraničné, súvisí so zahraničná politikou, ale my vieme, že to súvisí s zahraničnou politikou. Chcela by som zablahoželovať spravodajcovi za veľmi dobrú správu, za správu, ktorá jasne poukazuje, kde môžeme urobiť ešte viac pozitívneho. Som však prekvapená, že tento parlament o celkovej politike zo strany pána de Guchta rokoval minulý rok a teraz začíname s jednotlivými čiastkovými politikami. Keby sme to boli urobili už poprvýkrát správne, tak by sme teraz nemuseli hovoriť o konkrétnej obchodnej politike pre rozvoj ja blahoželám aj sama sebe, pretože jednotlivé dohody o hospodárskej spolupráci s východnou Európou, s východnou Afrikou by nemali byť ratifikované. Si myslím, že komisia zmyšľa inak, ale ja vám ďakujem za ten signál, ktorý ste vyslali a signál, ktorý výbor pre rozvoj vyslal, je, že takáto dohoda o hospodárskej spolupráci nie je dobrá pre rozvoj týchto štyroch východoafrických krajín. Počula som takisto, že komisia uviedla nasledovné vraj obchodné bariéry tu neexistovali, pokiaľ ide o obchod so surovinami, možno, že máte pravdu, ale veľa rozvojových krajín, nemusia byť ani tie najmenej rozvinuté, predsa len obchodujú so surovinami a nepríjmajú žiadne iniciatívy v tom zmysle, že by spracúvali tieto súroviny oni samé. aby sa vytvorili pracovné príležitosti a lepší príjem. Je vždy lepšie spracúvať suroviny a nielen ich vyvážať. Pokiaľ ide o biopaliva, surovina ako taká, už výroba biopalív z rastlín častokrát sa nerobí v rozvojových krajinách, ale pokiaľ ide biopaliva, buďme úprimní navzájom. Áno, pani Pecinička, vidím ešte dve poznámky a potom končím. Buďme úprimní. A tých 5% biopalív v každom aute, ktoré po Európe chodí, tak sme súčasťou toho vykrádania pôdy. Sme súčasťou. Áno, pani predsednička, ja vás počujem veľmi dobre. A dovolili ste mi dve poznámky. Takže teraz sa dochádzam k poslednej. Už ste 48 sekúnd po limite. Máme ešte ďalšie veci, ktoré chceme povedať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som povedať, že ja som tieňovú spravodajkyňou zo zelených. Nech sa páči, ďalší rečník 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne pánovi Svensonovi, spravodajcovi. Myslím, že tie pripomienky zo strany kolegy, kolegov Michela Sargantini a Goerensa boli potrebné. Ja ďakujem za to, čo povedala komisia respektíve čo nebolo povedané celkom jasne aj zo strany Concordu, tak Concord ako aj komisia mali lepšie poukázať na konkrétne veci. Myslím, že veľa, čo sme počuli z obidvoch inštitúcií, bolo príliš také vágne. Musíme diskutovať konkrétnejšie, pretože ide o veľmi dôležitý bod našej rozvojovej politiky a myslím, že to, čo povedal pán Görens, ak sa nemýlim, že sa nemáme sústrediť iba na komisára pre obchod, ale aj na tých, ktorí sú zodpovední za rozvojovú pomoc, to znamená pán komisár Píbak, či by sme ho mali zaangažovať, to je veľmi dôležité. Ja som vystúpenie komisára na štátoch AKT zažil a toto nie je skutočne spôsob, akým sa s partnermi a táto dohoda sa nazýva partnerskou dohodou, ako sa tam skutočne jedná s partnermi, ktorí by mali byť rovní rokovať sa s nimi ako s rovnými. Pokiaľ ide o rozvojovú a obchodnú politiku a keď očakávame, že s našimi partnermi budeme rokovať na rovnakej úrovni, tak takto nesmieme postať, ako postupoval on. A ani pokiaľ ide o obsah, pretože si myslím, že máme veľké výzvy, ktorým sa budeme musieť postaviť. Pokiaľ ide o posilnenie obchodných kapacít, to je dôležité, ale musím sa takisto pozrieť aj na kapacitu týchto kapacít obchodných. To znamená nie iba kvantita, ale aj kvalita. To znamená kritériá, ktoré by boli kľúčové v tom zmysle, či sa skutočne týmto bojuje proti chudobe. A my zatiaľ nemáme nejaké merítko, ako by sa to dalo skutočne konkretizovať. Ešte pár bodov. Pokiaľ ide o úlohu žien, pokiaľ ide o tie mikrofinancie, to je takisto veľmi dôležité, ako to tu bolo povedané, ale nehovorí sa tu o obchodných o dohodách obchodnej spolupráci, ani pokiaľ ide o GSP. Myslím si, že my ako výbor ešte stojíme pred otázkou, aby sme správu v týchto oblastiach doplnili. A ostatné body tie v stručnosti nemôžem teraz rozvinúť, ale chcel by som povedať predsa len jednu vec, ktorá je pre mňa dôležitá. Komisia hovorila o tom, že tie daňové raje v minulosti že sa proti nim bojovalo už v minulosti, aby som chcel vidieť konkrétne príklady a aby sme sa teda mohli zamyslieť nad tým, aby sme takýto boj proti daňovým rajom mohli posilniť v budúcnosti. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz zostane slovo pán Svensson na to, aby mohol uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za tieto príspevky, ktoré som tu počul. Chcel by som vám pripomenúť, že budeme ešte počuť viac pripomenúť z výboru INTA. Viaceré tie body, ktoré tu odzneli, pravdepodobne budú začlenené do druhej časti. A samozrejme sme radi, môžeme byť spokojní, s tým, čo sa nám už podarilo dosiahnuť, ale nemyslím si, že by bolo nesprávne zopakovať možno tie body, ktoré sú už správne. To znamená, že, naši, že by sme s našimi partnerskými krajinami mali rokovať na rovnakej úrovni. A, a keď aj proces Kimberley nezohráva takú dôležitú úlohu v kontexte medzinárodného obchodu, myslím si, že je to dôležité v kontexte ľudských práv, ťažobný priemysel je takisto veľmi dôležitý sektor. Takže to, čo tu už bolo spomenuté, je veľmi dôležité, ale je takisto dôležité, aby sme povedali, že viaceré tie body, ktoré tu boli spomenuté, sú už obsiahnuté v správe. My si uvedomujeme, že obchod by nemal byť prepojený iba na tých najchudobnejšie krajiny, ale aj by sa mal sústrediť na viaceré aspekty, ktoré treba zobrať do úvahy. Ja si uvedomujem, že máme málo času, preto musím byť stručný, ale ja chápem, že Aid for Trade je dôležitým bodom pre Čínu. Častokrát to využije na to, aby podporili svoje vlastné investície a nie rozvojovú pomoc. To je samozrejme pravda, takže ja to beriem a budem sa to snažiť zapracovať. Ale záverom by som sa chcel poďakovať všetkým za ich zaujímavé pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Svensson. A teraz prejdeme k bodu číslo 15. Ide tu o prípravu viacročného finančného rámca vzhľadom na financovanie spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami v teritoriami na obdobie 2014 až 2020. Viete, že toto finanč... Viete, že to ešte nie je celé riešené, pokiaľ ide o rozpočet. Európsky rozvojový fond sa nestal súčasťou rozpočtu a preto nie sme zapojení do tohto vyjednávania ako Európsky parlament a my dúfame, že sa to zmení v roku 2020. To je dôvod, prečo sme rozpracovali správu z vlastnej iniciatívy táto správa z vlastnej iniciatívy, ktorá sa týka 11. Európskeho rozvojového fondu, bola vypracovaná zo strany pána spravodajca Tyroliena a teraz dostane slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, tri mesiace potom, čo sme prijali naše stanovisko, vyjednávania o rozvojovej pomoci, sa už musíme zamyslieť nad budúcnosťou Európskeho rozvojového fondu, ktorý je zameraný na pomoc mimo Európskej únie. Však v tejto oblasti nemôžeme vyjednať nič, pretože, ako dobre viete, tento nástroj, a bolo to už tak spomenuté aj zo strany predsedničky, sa nachádza mimo rozpočtu Európskej únie. Avšak tomu sa ešte vrátim. Avšak myslím si, že sa nám spoločne podarí rozpracovať ambiciózny dokument, ktorý by umožnil dosiahnuť čo možno najväčšiu jednotu, pokiaľ ide o hlasovanie, aby sme to takto potom mohli predložiť komisii a rade. Tá naša prvá diskusia sa predsa len odohrala po tom, čo už vieme, že vyjednávanie o vyjednávanie viacročného finančného rámca neviedlo k takému očakávanému výsledku. A pokiaľ ide o to vyjednávanie 11. EFD, vieme, že návrh pána Van Rompuy je dosť veľkým sklamaním, pretože o 11% chce znížiť tú čiastku a to nie len pre komisiu. A keď sa pozrieme na ďalšie návrhy, ktoré máme na stole, tak vidíme, že politika rozvoja je tou najviac postihnutou politikou, teda najviac postihnutým sektorom. Naša pomoc nebola nikdy taká účinná ako teraz a je zameraná predovšetkým na pomoci najchudobnejším. Ešte by som chcel stručne objasniť kontext budúcnosti Európskeho rozvojového fondu. Vychádzame tu z dohody Kotonu a my sme sa dostali do určitej časovej, do určitej časovej fázy, kedy Európska únia reformuje rozvojovú politiku. 11. EFDR program platí do roku 2015 a tu ešte chýbajú konkrétne rozvojové ciele. Takže nechcem teraz opakovať všetky tie pripomienky, ktoré sú obsiahnuté v pracovnom dokumente. Budem venovať pozornosť iba niektorým dôležitým bodom, ktoré sú z môjho uhla pohľadu dôležité. Pokiaľ ide o finančné prostriedky v kontexte rozpočtu pre Európsky rozvojový fond. Treba povedať, že od roku 2020 to musí byť začlené do európskeho rozpočtu a myslím si, že vo vzťahu k tým úsporným opatreniam by bolo dobre, ak by tento nástroj sme ponechali a mali ho tu aj v rámci budúceho finančného rámca. A pokiaľ ide o diferenciáciu, Eh, financí pre Európsky rozvojový fond. Ja som nebol až taký optimistický, ale komisár Pibalx potvrdil, že na rozdiel od názoru OECD tento princíp v rámci 11. Eh, programu Európskeho rozvojového fondu to bude aj v kontexte rokovaní s členskými štátmi AKT tomu sa skutočne teším, pretože týmto sa vytvorila určitá pridaná hodnota a je veľmi dôležité, aby sa uplatnili aj potrebné reformy, aby sa tie nezrovnalosti, ktoré tu ešte stále sú, odstránili, pokiaľ ide o dania, pokiaľ ide o ďalšie systémy. A preto sú tieto národné rozpočty skutočne veľmi dôležité v nezávislosti od ich vlastnej výšky. A pokiaľ ide o podporu súkromného sektora, v programe zmeny, to už bolo predložené a ja sa skutočne teším z tej výsledkov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Predovšetkým ďakujeme pánovi Gorencovi. Tieto nové mechanizmy počítajú s tým, že ľudia v rozvojových krajinách sa majú vymaniť z chudoby. To pre súkromný sektor znamená toľko, že miestny súkromný sektor musí byť podporovaný viac. Tieto mechanizmy sa musia zriadiť na základe tých princípov a preto sa vyzýva aj komisia, aby sa urobili dopadové štúdie na to, aby sme vedeli, v akej miere tento mechanizmus má vplyv na redukciu a zníženie chudoby. Návrhy komisie sa uberajú tým správnym smerom, ale v rámci partnerstva s štátmi AKT by sme ešte mohli povedať, že sa tu jednostranne stanovili predovšetkým priority Európskej únie a preto by sme pri rozpracovaní strategických dokumentov mali predovšetkým brať do úvahy aj výsledky z politických dialogov s našimi partnermi v tom zmysle, aby ich priority sa dostali do týchto dokumentov a cieľov. Nesmieme zabúdať na to, že prostriedky pre sociálny sektor nie sú dostačujúce a neboli v minulosti. A preto je veľmi dôležité, aby sme tak komisiu ako aj štáty AKT a radu oboznámili s tým, že tých 20 pre IDCF boli vyčlenené aj v rámci oblasti zdravia, tak ako to bolo spomenuté aj zo strany OECD. Ja ďakujem veľmi pekne za všeobecnú podporu a pokiaľ ide o tie zámorské oblasti, tak tu je veľmi dôležité, aby tie nové návrhy a zmluva o pričlenení boli zohľadnené, teda tie, ktoré boli predložené zo strany komisie v júli a tie ciele takéto asociačnej dohody ohľadne zámorských krajín vzdialených regiónov, tie musia byť zobrané do pretože to je dôležité pre oblasti a pre tieto oblasti a predovšetkým pre boj proti chudobe. Je veľmi dôležité, aby sa vytvárali partnerstvá, ktoré sa budú strediť na dlhodobý rozvoj týchto oblastí zámorských regiónov. Takisto aj konkurencieschopnosť hrá úlohu ako aj také témy ako klimatické zmeny a regionálna integrácia. Takže ja sa skutočne teším na vaše pripomienky a som samozrejme pripravený so všetkými predstaviteľmi politických strán v parlamente spolupracovať aj s predstaviteľmi komisie. Udržiavam dôležité pracovné kontakty so všetkými. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Görenc, ale máte iba dve minúty, hovorí pani predsednička. Pretože o 5 minút už príde minister zahraničných vecí Cypru. Ďakujem, pán predseda, pán Tyrolian. Musím povedať, že vám ďakujem za tieto pozvania. Nechcel som využívať e, formulácie, ktoré by nás viedli k ďalším 15 rokom práce na texte. Viem, že mnoho z toho sa e, vykonáva, keď sa pozrieme e, na záväzky, e, tak vidíme, že všetko ešte nebolo splnené a členské štáty sa e, spravil tak, ako keby za rozpočtovanie RF už e, bolo vykonané pre ne, ale pre nás ešte nie. Dotácie, ktoré majú byť vykonané v rámci financovania ako vec, ktorá sa zmení na záväzky, čo by e, malo znamenať e, čiastku, ktorá sa navýši v roku 2015 a tieto záväzky by sa e, mali premeniť na variabilnú hodnotu voči rozpočtu, ktorý máme teraz a to je úplne nepriateľné, pretože ide o vec, ktorú možno nazvať ako zradu toho konsenzu v Európe v roku 2005. Ja som v rozpočtovom výbore protestoval proti takémuto vývoju udalostí a chcem sa ďalej zaoberať v tejto veci ďalším vývojom a chcem predložiť, predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by viedol k náprave tejto situácie, aby financovanie REF a ďalších politík sa správne citovalo a vykonávala. To e, bude viesť tomu, že to, čo nás vedie ako koordinácie politik, nás bude viesť k tomu, aby sme obetovali ešte ďalšiu časť demokracie. Už teraz dostávame veľmi málo a to málo, k čomu sa môžeme vysoliť ako parlament, tak tomu málo už nebudeme mať ani tie prostriedky, ktoré by sme potrebovali. Týmto spôsobom by to znamenalo, že by došlo k zrade konsenzu o politike spolupráce a rozvoja. Ďakujem. Na dve minúty dám slovo komisii. Euh, merci, madame la présidente. Vous ne donnez pas une tâche facile. Ďakujem, pani predsednička. Nedávate mi ľahkú úlohu. Budem sa snažiť eh, veľmi rýchlo prejsť isté body. Dávate mi eh, len dve minúty. Najprv sa chcem poďakovať eh, spravdajcovi a ďakujem za podporu, ktorú vo svojej správe vyslovil, čo sa týka súčinnosti a spolupráce s komisiou. Čo sa týka pracovnej skupiny, ktorá pracuje na spolupráci s EZCU, na to dám slovo kolegyni. Teraz by som teda prebral tie body podľa toho, ako ich uvádzal pán spravodajca. Poprvé, tá otázka, že sa Európsky rozvojový fond stane súčasťou rozpočtu. Súhlasíme s pánom spravodajcom, keď hovoril o tom, že to obdobie medzi týmto rokom a rokom 2020 by nám malo pomôcť na to, aby sme pripravili všetko tak, aby sa v roku 2020 REF stal súčasťou rozpočtu. Je treba v tomto ohľade tiež apelovať na členské štáty, aby tu došlo k lepšej demokratickej kontrole Európskeho parlamentu, pretože zatiaľ sa komisia snaží o to, aby Európsky parlament mohol mať dobrovoľnú kontrolu tým, že mu poskytneme zodpovedajúce dokumenty. Euh, bon, concernant la, concernant la, la différenciation. Čo sa týka toho rozlišovania prostriedkov z ERF, čo je vlastne v pôsobnosti komisára Pibaxa, tento potvrdil, že jednotlivé národné príspevky sa budú diferencovať pre tie štáty AKT, ktoré si to budú prijať a zohľadníme to v prísnej metodike, príslušnej metodike, ktorá sa týka uvoľňovania príspevkov, vrátanie zohľadnenia tej zásady zraniteľnosti, tak ako to bolo uvedené. A tak ako s tým počíta rámcová dohoda z Kotonu. Rád by som pripomenul, hoci koncepcia diferenciácia rozlišovania znamená isté zmeny, nie je to úplne nová zmena, pretože už sa na tom dohodli štáty tvoriace a počíta sa s tým v príslušných ustanoveniach a v roku 2020 eh, všetky štáty AKT budú môcť využívať všetky prostriedky z Európskeho rozvojho fondu a z nástroja pre finančnú pomoc, z nástroja, ktorý je súčasťou Európskeho finančného rozpočtu. Ďalej by sme radi pracovali na ďalších nástrojov, ktoré nám pomôžu dostávať naše ciele. A počíta sa ešte s ďalšími štúdiami, ktoré budú vyhodnocovať tieto nástroje. Čo sa týka tematických priorít, mám skončiť? Dobre, tak skončím. Prepačte, ľutujem. Máme málo času. Pán Mitchell má slovo na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Budem stručný, chcem sa poďakovať Charlesovi za jeho prácu na tom. Chcem len otvoriť túto otázku za prítomnosti komisie. Zdá sa mi, že istá koordinácia je tu ťažká. Myslím, že dostaneme len eh, lepšiu eh, spoluprácu a koordináciu, eh, keď je to is e, ty my sme túto otázku vedli v minulosti, pretože komisia môže navrhovať, parlament môže navrhovať, ale rada ministrov môže byť e, na druhej strane národné parlamenty chcú, aby rada pracovala na lepšej koherentnosti a koordinácii. A myslím si, že toto má dopad na záchranu životov a mohla by komisia uvažovať, že by nám lepšie ako parlamentu pomohla sa zorganizovať a pomáhať aspoň e, dvakrát ročne na stretnutiach, kde by sme tieto veci mohli spoločne riešiť. Ďakujem. Pán Tyrolian má dve minúty na záver. Euh, madame la présidente. Pani predsednička, budem veľmi stručný. Ako viete, je to pracovný dokument, ja som si zaznamenal všetky príspevky, ktoré tu zazneli a samozrejme príspevok pána Görenca, ktorý bol veľmi výstižný a silný a chcem mu potvrdiť, že sa isto stretneme a chcem vidieť, ako by jeho aspekty mohli byť zapracované do konečnej podoby správy. Čo sa týka istého počtu problémov, ktoré som tu zmenil, hlavne v oblasti diferenciácie, tu sme boli uistení o tom, že navzdory tejto diferenciácie budú všetky štáty AKT môcť využívať prostriedky z Európskeho rozvojového fondu a z roku 2020, takže tu nedôjde k žiadnym obmedzeniam. Samozrejme budem pokračovať vo svojej práci tým, že budem diskutovať s ďalšími kolegami, aby sme mohli dospieť k tomu, že sa nám podarí zladiť najrôznejšie názory Európskeho parlamentu do konečnej podoby. A to môžem povedať na záver. Budem pokračovať v našej práci a očakávam, že v januári budeme môcť predložiť konečnú podobu dokumentu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz je mi potešením, že môžem privítať medzi nami v našom výbore druhýkrát pani Erato Kuzaku Markulis, pani ministerku zahraničných vecí Cypru, pani ministerka Cieľom dnešnej návštevy je, aby ste nám predložili závery správy pani Eštonovej týkajúce sa zasadnutia Rady pre zahraničné veci a jej výsledkov. Toto zasadnutie bolo 15. oktobra v Luxemburgu na základe tohto rokovania ministrov zahraničných vecí bol pripravený príslušný dokument o tom, ako by sa mali podporovať spoločnosti v rozvojových štátoch. Boli schválené tri najdôležitejšie závery, hlavne tie, ktoré sa týkajú spolupráce EÚ s občianskou spoločnosťou, s príslušnými štátmi a tiež financovanie tejto rozvojovej pomoci. Náš výbor sleduje všetky tieto záležitosti veľmi pozorne, hlavne vypracovanie rámca spolupráce po roku 2015, čo sa týka podporovania príslušných štruktúr v rozvojových štátoch, očakávame netrpezlivo akčný plán, ktorého predloženie oznámila komisia. Hoci um, členské štáty vo svojich záveroch opäť potvrdili angažovanosť týkajúcu sa financovania rozvojovej pomoci, ktorá by mala byť 0,7 HDP od roku 2015 ostávame v diskusii s členskými štátmi a chceli by sme poslať e, pozvánku ministrom rozvoja členských štátov, aby sa zúčastnili na zasadnutí nášho výboru. Pani ministerka, netrpezlivo očakávame, že nás oznámite so závermi rady. Thank you, Madam Chair, honorable mm. members of... Pani predsednička, ctení poslanci, som veľmi potešená, že som tu v mene vysokej predstaviteľky a podpredsedničky Katrina Štonovej, aby som vás informovala o diskusiách a záveroch a následnom vývoji po e, Rade pre zahraničné veci 15. oktobra v Luxembursku. Ako vždy to bola e, veľmi dobrá príležitosť, aby sme mali strategickú politickú diskusiu medzi ministrami rozvoja EÚ a chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa Európskej zahraničnej a diplomatickej službe a ďalším službám komisie za výbornú spoluprácu pred konaním e, tejto rady a počas samotného zasadnutia. Na zasadnutí sme využili príležitosť, aby sme urobili inventúru pokrokov v nových a stále aktuálnejších otázkach politik, ako napríklad podpora EU voči spoločnostiam v prechode a prístup EU voči odolnosti. Najdôležitejšie je, že sme využili príležitosť, aby sme sa venovali jednej z ústredných e, politík e, dnes a e, my sme sa venovali globálnemu rámcu po roku 2015. Toto zachádza nad rámec politiky EÚ a rozvoje spolupráce. V skutočnosti je to do veľkej miery o tom, že akú budúcnosť chceme a tiež je to predmetom toho, že som si istý, že veľakrát sa k tomu vrátime s vami v budúcich rokoch. Zaujímalo by ma vypočuť si od vás eh, tieto otázky na tieto témy. A tiež bolo A tiež e, chcem povedať, že e, tieto zasadnutia ministrov zahraničných vecí sa budú plánovať ako samostatné poludňové zasadnutia. O toto žiadali a mm, tento záväzok bol privítaný. Dovolte mi najprv prejsť k hlavnému bodu na programe a to sú to je proces po MDG a čo bude sledovať po konferencii Rio plus 20. Podpredsednička zvraznila svoje vlastné osobné angažovanie sa v tejto veci a zasadila túto diskusiu do rámca tým, že zdôraznila dôležitosť e, komplexného prístupu EÚ voči debate po roku 2015 a tom, čo bude nasledovať po konferencii Rio plus 20, ktorá sa konala v júni tohto roku. keď hovoríme o e, dokumente non-paper od komisie o koordinácii e, po Rio plus 20 a rozvoje programe po roku 2015, ktorý bol cirkulovaný v členských štátoch. Komisárka zdôraznila s e, komisárom Potočníkom a Piboxom, ktorého eh, potom vyzvala, aby ehm, podal správu z prvého zasadnutia panelu v septembri. Komisár Pibalx načrtol ďalšie kroky po diskusiu roku 2015 vrátane eh, tej správy eh, z panelu expertov na vysokej úrovni, ktorá sa čaká v maji 2013 a tiež diskusiu v valnom zhromaždení OSN v septembri 2013 a paralelnej práce tej otvorenej pracovnej skupiny o udržateľných cieľoch rozvoja, ako sa to navrhuje v Rio. Čo sa týka mm, mm, obsahu, zdôraznil zachovanie dôrazu na e, zmenšovanie chudoby a práce na aktualizovaných MDG, ktoré sa majú zamerať na kľúčové hnacie sily prosperity a to je rast, e, spravodlivosť e, spoločná verejná, dobrá verejná správa a udržateľnosť a ľudské práva a dobré nakladanie so zdrojmi. V nasledujúcej diskusii skoro všetkých 27 členských štátov vystúpilo. Nebudem prebrať podrobnosti všetkých týchto vystúpení, no miesto toho zdôrazním viaceré kľúčové témy, ktoré tu vznikli. Poprvé, ministri zhruba súhlasili s hlavnými prioritami uvedenými e, v tej e, týmovej správe OSN. To znamená, e, aby sa postavili tie nové MDG okolo tých troch cieľov udržateľného rozvoja, a to sú ekonomický, sociálny a ekologický pilier, plus bezpečnosť a mier a témy týkajúce sa verejnej správy, aby, tu, aby to ostalo zamerané na chudobu, ale tiež, aby sa rozšíril tento prístup e, na ďalšie témy, ktoré sú tiež kľúčové pre udržateľný rozvoj a budúcnosť. Po druhé, zatiaľ čo e, niektorí ministri uprednostňujú jednoduchý súbor iní chceli e, prerezovejší prístup, e, ktorý zohľadňuje vzájomnú prevezenosť medzi rôznymi sektormi. Vodu, energiu, potraviny a tak ďalej. A rozmery. A to mier, bezpečnosť, e, demografiu, migráciu, klimatické zmeny, verejnú správu a ľudské práva. Poďalšie mnohé ministri posil, zvoraznili potrebu zahrnutia organizácií občianskej spoločnosti a súkromnej sféry v otázkach týkajúcich sa mm, plnenia a financovania. Po štvrté, mnohí ministri zdôraznili potrebu pre mm, univerzálne ciele, ktoré platia pre všetky mm, relevantné štáty a vzťahy medzi darcom a príjimateľom, ktoré e, formujú terajší rámec MDG, by sa mali nahradiť niečím vyváženejším a globálnejším. Napokon viacerí ministri zúraznili nový rámec po roku 2015 a mm, to, že by sme mali e, klásť osobitný dôraz na mm, Eh, krehké členské štáty eh, v konfliktoch a a proces eh, a spôsob, ako postupovať v roku 2015. Ministri tiež zvraznili kľúčové otázky a bol tu konsenzus spoločnej pozícii EÚ a ministri vyzvali, aby um, podpredsednička komisie a vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku zahrala dôležitú úlohu v tomto procese. No aj ministri tiež e, zdôrazňujú dôležitosť, aby sa um, vypracovala pozícia EÚ pri prístupe k hlavným medzinárodným partnerom a organizáciám a skupinám štátov, s osobitným dôrazom na strategických partnerov a štáty BRICS, ako aj LDC, G77 a štáty podsaharskej Afriky. Tu e, sme z RIA počuli a poučili sa príslušné skúsenosti. A tu komisár Pibalks tiež e, spomenul otázku procesu po MDG a program Európskej rady e, v roku 2013. Druhý hlavný bod na programe bola podpora EÚ voči spoločnosťam v prechode. A tu na diskusia prebehla na základe spoločnej komunikácie medzi vysokého predstaviteľkou a komisármi Pivaxom a File. V úvodnom prejave eh, podpredsednička hovorila o spoločnej komunikácii v celkovom kontexte v práci na komplexnejšom prístupe eh, v rámci celej EÚ a išlo to, aby sme eh, zabezpečili, že EÚ prostredníctvom súborov svojich na strojov by mohla sa zasadiť o tvorbu pracovných miest a sociálnu spravodlivosť a spoločnosti v prechode. Komisár Pibox povedal, že boj s chudobou je ústrednou témou týchto spoločnostiach a EU má naďalej poskytovať svoju pomoc, aby zabezpečili udržateľnejšie výsledky. Ministri privítali spoločnú komisiu a prechod e, k a zapojenie prechody spoločnosti a nebudem hovoriť o podrobnostiach vystúpenia každého ministra, namiesto toho tu zvrazním pár spoločných tém. Poprvé, ministri zdôraznili, že bohaté skúsenosti a poučenia z procesu rozširovania treba lepšie využiť pri formulácii a výkone politiky EÚ pri podpore um, procesu prechodu a ten kompendium z EU je zaujímavý a užitočný zdroj, ktorý sa má systematicky využívať. Po druhé, keďže všetky um, procesy prechodu boli iné, je potrebné, aby tu boli prispôsobené prístupy na základe potreba priorit každého štátu. Tiež tu boli návrhy, aby sme doplnili ten prístup viac za viac, prístupom menej za menej, v tých partnerských štátoch, ktoré nenaplnili potrebné očakávania v oblasti verejnej správy. Po tretie, ministri zdôraznili dôležitú úlohu v technickej pomoci a budovaní kapacity v partnerských štátoch a mm, programoch twinningu a nástrojov ako je napríklad TAEX, ktoré treba širšie a efektívnejšie využívať. Nakoniec tu bola všeobecná podpora pre lepšiu koordináciu EÚ, vrátane spoločného hodnotenia, spoločných misií a spoločného programovania. E, vysoký predstaviteľ a podpredseda, podpredsednička zhrnula túto diskusiu a navrhla, aby sa pripravili závery rady na základe diskusie medzi ministrami. Tieto závery sú teraz v príprave. Tretí a konečný hlavný bod na programe ehm, bol prístup EÚ voči odolnosti, kde prebehla diskusia na základe oznámenia komisie, ktorá, ktorú, ktorý pripravil spoločne komisár Pibalx a Georgieva. Vysoká predstaviteľka eh, uvedla túto tému tým, že hovorila o kríze potravinovej v africkom rohu a v sahelskej oblasti podčiarkla potrebu dlhodobého a systematického prístupu, prístupu voči odolnosti. Zdôraznila potrebu komplexného prístupu zlepšenia a, odolnosti miestných a regionálnych štruktúr vo vzťahu k interným a regionálnym šokom ako národné E, či globálne katastrofy, klimatické zmeny, ekonomická kríza. V tomto ohľade Európska únia e, bude lepšie vybavená momentálne po vytvorení e, krízovej platformy a opatrení spojených so zdieľaním informácií a systému včasného varovania. Komisárka Georgieva potom prezentovala e, detailné návrhy v oznámení, zdôrazňujúc osobitne nákladovú výhodnosť a zvýšenia odolnosti v partnerských krajinách. Tri oddelené body boli osobitne e, vyzdvihnuté po prvé anticipácia kríz, po druhé e, ob, e, s, e, opatrenia v prípade krízy a potom kapacita reakcie. Európska únia, e, jej e, iniciatívy e, zdieľať a konať. To sú príklady, že môžu byť pozitívne výsledky ministri vlád, vrátane predsedníctva uvítali oznámenie a plne podporili e, e, iniciatívu pre odolnosť. Ďalší ministri zdôraznili potrebu posilniť prepojenie medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou spoluprácou a zachovanie flexibility v terajšej fáze. Otázky spojené so zabezpečením potraveným rizikové oceňovanie a nákladová výhodnosť intervencia politík boli zdôraznené našimi ministrami vysoká predstaviteľka z, dospela k záveru s odkazom na nedávne, nedávnu návštevu v Somálsku, v Mogadišu, že je tu potreba komplexného prístupu EÚ k otázkam odolnosti, bezpečnosti a politickej nestability. Ďakujem vám e, za vašu pozornosť a budem sa tešiť, e, pokúsiť sa e, odpovedať na akékoľvek vaše otázky, ktoré by ste mohli položiť. Ďakujem pani ministerka a teraz dávam slovo pánu Kačmárkovi. Ďakujem pani predsednička, vážená pani ministerka. Rád by som poďakoval vám za túto príležitosť E, toto stretnutie a vidím, že táto tradícia stretnutí na záver predsedníctva e, je naozaj dobrá a vítaná. Rád by som e, nadviazal na to, čo bola povedala pani Čoli na úvod, pretože v záveroch sme dostali opätovné potvrdenie toho, že ministri tvrdia, že naša, a naše, naša angažovanosť sa zrealizuje. A toto je tiež potvrdenie deklarácie z 29. júna tohoto roku. Mám dojem, že medzi júnom a oktobrom sa neudialo veľa. Veľa takých krokov, ktoré by nás priblížili k našim krokom. Závery sú to pekné, ale máme čoraz väčšie obavy, či tieto ciele môžeme dosiahnuť je dôležité potvrdiť, to je to len politické e, vyhlásenie, čo však je ešte dôležitejšie tie tieto cieľy dosahovať. Treba dosiahnuť tieto ciele, aké realistické je toto. A potom ďalší komentár. Rada prijala rozhodnutie týkajúce sa dohody medzi Kapverdskdami a EÚ, pokiaľ ide o krátkodobé víza a náhodou som navždy, navštívil Cap Verdy spolu e, s komisárom, keď e, sme e, boli na Cap Verdách spolu s pánom predsedom komisie Barosom, ktorý prišiel podpísať dohodu. Bola to veľká udalosť pre túto krajinu a bolo to 5. výročie podpísania dohody partnerstva medzi EÚ a Kapverdami. Dnes často v Európe si neuvedomujeme, aké ako to vnímajú naši partnery. Zažil som to na vlastnej koži, zažil som obrovský entuziasmus a rešpekt, ktorý, ktorému sa teší EÚ v týchto krajinách. Chcem poďakovať za toto rozhodnutie, chcem poďakovať Rade. Monsieur Berman, vous avez la parole. Slovo má pán Berman. Ďakujem pani predsednička. Pani ministerka, ďakujem za tento rozsiahly e, súhrn stretnutia ministrov. Je to veľmi zaujímavé. Trošku ironické je to, e, že zatiaľ čo európske vlády spoločne e, postupujú k recesii a vytvára to nerovnosti medzi európskymi občanmi, súčasne ministri pre rozvoj a zahraničné udalosti vedia, aké dôležité je bojovať proti chudobe a, zniž- a znižovať e, e, nerovnosti a priepasť v chudobe. Pre mňa je to ironické, že tu možno jasne vidieť toto prepojenie mimo Európy, nie však vo vnútri Európy. E, odhliadnúc však od tejto poznámky, si myslím, že e, e, určite sa zhodneme na hlavných princípoch, ktoré ste boli uviedli. Mm, e, rast, trvalá udržateľnosť. Je to veľmi, veľmi principiálny návrh, návrh DCI, o ktorom práve rokujeme. Európsky parlament i rada určite sa jednoducho dohodnú na základných bodoch a naše diskusie do detajlov eh, a, na textoch a formuláciách sa určite dohodnú. Otázka, ktorú chcem vlastne položiť, je táto. Na princípoch sa asi dohodneme, avšak je tu veľký problém týkajúci sa rozpočtu. Eh, vidíme, že diskusie o finančnom eh, rámci, viacročnom finančnom rámci i roz, diskusie o rozpočte pre e, Európsky e, rozvojový fond nás vedú k riziku, že celkovo rozpočet pre rozvojové politiky klesne. DCI aj EDF e, sa môžu stať obeťami týchto e, prekážok a obmedzení, ktoré nám európsky rozpočet skýta. Pokiaľ ide o diskusie medzi vašimi ministrami, to je moja otázka, ako tieto vlastne prebiehajú. Možno doplním ešte to, že určite ste si všimli, že v mnohých členských krajinách je tu pokušenie znížiť rozvojový rozpočet. V Holandsku, v mojej e, rodnej krajine, sa tento rozpočet znížil takmer o 25 a som otrasený takýmito krokmi. Ďakujeme a teraz má slovo pán Görens. Určite e, sa nevyhneme pokušeniu hovoriť o financiách, e, ako moji dvaja predrečníci e, e, učinili, učiním tak i ja. Trošku mám problém s tým, pretože pani ministerka, ktorá nám ochotne vysvetľuje, čo sa udialo, si nezaslúži tú, tú výtku, ktorú chcem sformulovať vy, e, vy, e, prijali sme vás s úctou, lebo si ju zaslúžite, reprezentujete páni Ashton. Ale potvrdené to bolo už pred dvoma rokmi. Tí, ktorí boli vo vašej funkcii, nemali vlastne autorizáciu tak činiť. Ale musím vám povedať nasledovné. Áno, do vo veľkej miere súhlasím, určite e, formulovali správne, správne e, ste pomenovali e, povedomie zodpovednosti, zapájenie parlamentu a jeho väčšina je určite na vašej strane. Treba neustále e, trvať na zlepšení e, efektívnosti politiky e, rozvoja a pomoci. Avšak, pokiaľ ide o závery, 15. oktobra k roku 2015 určite je tu fráza, ktorá, ktorá sa týka financovania rozvoja. A táto fráza, e, už treba sa k nej vrátiť dvakrát. Rada, e, poz, e, ministri poznávajú, poznamenávajú so znepokojením, že, úlova, u, u, že úroveň pomo, pomoci klesla. Napriek tomu zostávame prvým poskytovateľom verejnej pomoci na svete, čo nie je nesprávne ale vidíme tiež e, Rada e, Európy e, nás v júni, nám v júni pripomenula, že ešte stále sú viazaní s ľubom dostať sa do roku 2015 na úroveň 0,7%, ale presný opak sa deje určité členské krajiny a šéfovia štátov e, e, nie sú určite E, sú určite informovaní, vedia, že po 29. júne sa určité veci v krajinách e, zmenili e, redukcia výdavkov na národnej úrovni a tiež redukcia dotácií do rozvojového fonda a takisto redukcia DCI, takže sa redukuje na všetkých linkách a súčasne sa tvrdí, že budeme pokračovať zvyšovať prostriedky na rozvoj do roku 2015. Už som to povedal. Jednoducho si, e, tu, sa tu klame. Hovorí sa o zvyšovaní e, výdavkov, ale naopak sa znižujú. Sú tu ešte komplikovanejšie vzorce, ale nezamaskuje sa tým tá realita, ktorá sa e, naznačuje je to pre nás, Európanov, nepriateľné. Rád by som vedel, čo pani Ashton, ktorú tu zastupujete, myslím si, že ona sa tiež zúčastňuje na zastup, zasadnutiach šéfov vlád, čo urobila preto, aby apelovala na šéfov vlád a krajín, e, aby sa držali svojich sľubov z júna 2012. To je predsa koherentnosť, koherentnosť politiky pokiaľ ide o dané sľuby, vyhlásenia, koherentnosť v, v, v, v cieľoch a v, v e, prijatých záväzkoch. Myslím si, že tu treba tiež zdôrazňovať, ja viem, že pani Ashton tak urobila, treba ale posilňovať jej autoritu. Bolo by dobre, keby podpísala Európsky konsenzus k rozvoju tento podpis by sme mali vyžadovať v rámci projektu Agenda pre rozvoj, aby sme ukázali, že sme naozaj na jej strane. A ona by tiež mohla ukázať, že je za nami, aby sme naozaj zastávali pozície, ktoré sme e, prislúbili. Dúfam, že Európsky parlament v budúcich týždňoch naďalej budú ani, alebo ani okrôčik, a, ani okrôčik necúvnú v budúcich dňoch v bode 6 e, ministerského vyhlásenia a pripomenie sa, pripomenú sa záväzky šéfovla, aby sme zostali v súlade e, s vecami, ktoré sme vyhlásili a prislúbili 29. júna v Luxemburgu a ktoré sme zradili už o niekoľko týždňov. Takže vraciam sa k tejto zrade, aby sme, sa, aby sme ju skorigovali a vrátili sa na správnu cestu. Ďakujeme. Teraz má slovo pani ministerka, aby odpovedala na otázky troch poslancov. Uh, let me start uh, first uh, with the uh, MFF uh, negotiations. Začnem najprv s rokovaniami o viacročnom finančnom rámci. Všetci vieme, že Európska rada, ktorá sa stretla pred pár týždňami, nedospela k záverom, neroz, nezhodla sa a ďalšia rada sa zvolá začiatkom budúceho roka v januári. Zvolajú predseda Európskej rady, pán Van Rompuy, s cieľom dosiahnuť dohodu k viacročným finančným rámcom a k tomuto balíčku celkovom. A v súvislosti s ekonomickou krízou všetci vieme, že, že všetci v Európskej únie máme tú ekonomickú krízu. Potrebujeme kom- urobiť kompromisy. Kompromisy, kompromisy, ktoré treba zvažovať. Takže rôzne, rôzne záujmy, o ktoré tu ide, by mali byť e, dôsledne premyslené a Európska únia má ten, tie primerané prostriedky na to, aby splnila svoje e, zásadné a dôležité projekty, prísľuby, rozpočet vrátane e, rozvojovej spolupráce. Takže môžem vás uistiť, že otázka rozvojovej spolupráce je určite v popredí našich diskusí. Tieto diskusie sa odohrávajú v trialógu a Európsky parlament je súčasťou tejto, týchto diskusí, takže nemôžem vám povedať, aký bude výsledok e, e diskusí. Avšak e, rozvojová spolupráca určite bude jednou z najdôležitejších otázok v tom rozpočte. Pokiaľ ide o rozvojové ciele a financovanie rozvoju. Nuž Európska únia samozrejme chce splniť e, cieľ e, 0,5 do roku 2015. Pomoc e, sa znížila z 53,5 miliard v roku 2010 na 53,1 e, miliard v roku 2011. Toto zníženie tým pádom sme na 0,42 e, e, e, HDP v porovnaní z roku 2010, kde to bolo 0,44 HDP. Mm, napriek tomu terajšia kríza eura a celosvetová kríza vedú k tomu, že Európa, Európska únia si napriek tomu udržala pozíciu ako naj, najväčší darca pomoci. Každoročne je to 96 miliard eur a tie znamenajú ešte vždy viac ako polovicu celkovej rozvojovej pomoci pre e, rozvojové krajiny. Ešte zo pár ďalších príklad členských krajín. Na, e, e, pokiaľ ide o individuálne príklady, len štyri členské krajiny plnia ciele 5 členských krajín svoje výdavky e, v roku 2011 majú nad úrovňou e, priebežných európskych cieľov na rok 2010 a tým pádom zostáva 18 krajín, ktoré si neplnia svoje záväzky. A v, rám, v, tejto, v tomto kontexte a na základe správy Európskej rady je tu potreba vytvoriť dobrú rovnováhu, pokiaľ ide o politické posolstva. Politické záväzky e, sú dôležité, avšak členské krajiny sú si toho aj vedomé. Naše záväzky e, a ich plnenie, to všetko bude závisieť od výsledku rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Určite ekonomická kríza má dopad, ale zvyšuje iba potrebu efektívnejšej e, pomoci, lepšej hodnoty za vynaložené prostriedky. A toto samozrejme je to, čo my všetci sa snažíme robiť. Komisia, rada i Európsky parlament Ďakujeme pekne a teraz e, sa pustíme do druhého kola otázok a slovo dám teda pánu Kašmanovi. Prezino. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za feedback z vašej strany. A vyjadrím sa v stručnosti. Ja súhlasím v plnej miere s tým, čo povedal pán Görens a on tu v tomto kontexte nejakým pasívnym outsiderom, on sa význa v tejto problematike, v celej mašinérii a v tom, ako sa celé vyzerá na rade. Tie argumenty, ktoré ste povedali, sú správne, ale sú to rozdielne názory. Niektorí si myslia, že Rio plus 20 nebol úspechom, tak ako to prezentujú niektorí. Ak sa na to pozrite aspoň v kontexte práv žien, Dalo by sa povedať, že tieto boli zmenšené. Pokiaľ ide o analýza po roku 2015, mohli by sme pozmeniť tú vetu tak, aby sme tam nekončili vždy stále koncovkou a ľudské práva, aby sme s nimi začínali tie vety, pretože ľudské práva sú hlavným kľúčovým prvkom na to, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj. To znamená, treba posilniť práva individuálnych ľudí, jednotlivca. Takisto treba hovoriť o nerovnakých ziskoch. Veľké množstvo chudobných ľudí žije v krajinách, kde sú malé zárobky. Musíme sa viac sústrediť na nerovnosti medzi jednotlivými krajinami, aby sme mali cieľ a indikátory, ktoré vyžadujú si e, správnejšie rozdelené zisky. A teraz sa vrátim k tej nerovnosti. Pokiaľ ide o ľudské práva pre obdobie po roku 2015, je oveľa dôležitejšia ako v minulosti. Máme pred sebou revíziu kotonskej dohody s Kotonu, ktorá z, ešte znižuje priority, ktoré sme si v tejto oblasti dali. Naši partnery AKT krajín si myslia, že ďalšie štatúty neza vyčlenujú napríklad diskrimináciu, napríklad aj kvôli sexuálnej orientácii. Pozme sa na také miesta ako Kamerun, Uganda alebo Nigéria. Mali by sme mať mechanizmus spoločného dialógu, avšak keď sa naši partneri nás obratia a povedia, že ich to nezaujíma, tak tam jednoducho nie je o čom hovoriť. A preto by som chcel počuť váš názor ako tá ratifikácia v zvyšných členských štátoch, e, ktoré podpísali dohodu Kotono, prebieha. A pokiaľ ide o nediskrimináciu, túto vnímame na viacerých úrovniach. Sexuálna orientácia, náboženstvo a ostatné. A v tejto miestnosti máme aj kolegov z Afriky, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na konferencii, kde sa rozprávalo o prekážka, ktoré bránia ľuďom, aby sa zúčastnili v politickom živote. To sú veľmi dôležité a konkrétne otázky a chceme skutočne hovoriť o vodcovstve týchto krajín, aby sa sami reprezentovali, tak to je veľmi dôležitý argument. Takže ja by som sa chcel vyjadriť v tomto zmysle. Samozrejme, budeme spolupracovať s Barankou Eštonovou a ostatnými predstaviteľmi komisie, ale uviedol by som iba nasledovné. Ak sa pozrieme na obdobie po roku 2015, musíme si povedať, že prečo sme zlyhali, pokiaľ ide o dosiahnutie týchto cieľov. Všetko to súvisí s peniazmi. Ja neakceptovateľné, aby členské štáty, keď je všetko v poriadku, tak povedia, že dajú 7 hrubého národného dôchodku alebo 5,6%, tak potom, keď prídu ťažké doby, tak povedia, už to nemôžeme dať tieto peniaze. Nechápu. Nepovedali, koľko peniazy dajú, povedali iba percentuálne vyjadrenia. A ak toto nechápu takí ľudia ako vysoká predstaviteľka, tak ja chcem vedieť prečo. Pretože bez peňazí nebudeme mať dlhodobú udržateľnú situáciu v oblasti rozvoja kapitola 1, tam bol naprhnutý škrt vo výške 6%, respektíve 10%, ale potom sa to navýšilo na 11%, navýšil to pán Rompoy, tak to je jednoducho neakceptovateľné. Iba ak teda nechceme púšťať do vzduchu iba prázdne slova. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Mitchell. Vážená pani predsedníčka, ja by som sa chcel poďakovať ministerke zahraničných vecí za jej dnešné slova a takisto sa chcem vrátiť a nadviazať na to, kde ona skončila. Áno, je pravda, že míňame 96 mil, mil, miliárd do rozvojovej pomoci, ale myslím si, že zhruba 18 miliárd vlastne predstavuje tú hodnotu, ktorú získame za tieto vynaložené prostriedky. Napríklad, keby bola lepšia koordinácia a lepšia koherencia, tak by komisia ako taká, ako to už bola povedala, že by sme mali oveľa väčší vplyv, že by sme jednoducho mali z toho väčší prospech. Ak sa pozrieme napríklad na Filipíny a situáciu v tejto krajine tento týždeň, dnes, 350 ľudí zahynulo, zhruba 400 ľudí kvôli tajfúne sa stratila. Kvôli tajfúne sa stratila. My sme radi to, čo ste vypovedali, ako aj komisia hovorí o určitej zdráhavosti. A dôležitá je prevencia, pretože prevencia nám ušetrí strašne veľa peňazí za ma, malé veci, ako napríklad e, stavať školy na vyšších podlažiach alebo naučiť ľudí plávať, tak jednoducho by neboli tieto problémy. Nepoukazujeme na to v týchto obdobiach krízy, ako by sme lepšie zabezpečili návratnosť tých peňazí, ktoré investujeme. My jednoducho nedostávame na pretože tu je zlá koordinácia, zlá príprava. Možno by sme mali lepšie investovať peniaze do prevencie a nie potom do situácií, keď už sa takéto prírodné katastrofy udiali. A tieto sa dejú dosť často. Takže chcel by som, aby ste na rade a povedali vy a aby aj na komisii služba pre vonkajšiu činnosť si pani Eštonová uvedomila tieto problémy, že čo vlastne dostávame za tieto peniaze. Keď nám hovoríte, že chcete kapitolu 4 znížiť, tak jednoducho sa postarajte o to, aby sa tie peniaze vrátili, čo investujeme vo vyššej miere. Potom by aj Európsky parlament a národné parlamenty mohli lepšie vyargumentovať tieto peniaze. Ja si myslím, že musíme urobiť lepšiu koordináciu, prevenciu a E, zníženie možného rizika. Chcela by som, aby pani ministerka to na rade takto prezentovala a aby sa to dozvedela aj pani baronka Eštonová. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Neuser. Nech sa pá... Pán Neuser, máte slovo? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa vám chcel, pani ministerka, poďakovať. Som rád, že vás dnes môžem privítať už druhýkrát, pretože ste aj sa zúčastnili aj na stretnutí AKP. Myslím si, že táto vaša účasť bola veľmi dôležitá, predovšetkým ako signál pre našich partnerov z tohto regiónu, pretože vlastne vidíme, že rada venuje pozornosť tomuto tejto téme. Pokiaľ ide o tých 0,7%, tak tomu povedal Michael Cashman a pán Görens všetko. Ja by som sa venoval teraz otázke tomu, ako to bude celé vyzerať po roku 2015 v tejto oblasti, možno by sme mali jasne povedať, že spoločným európskym stanoviskom by sme dosiahli oveľa viac. Myslím, že nás komisár Pibalx je vynikajúcim vyrokovávateľom, má skvelú reputáciu a myslím, že by bolo dobre, keby Európska rada v tejto otázke nechcela hovoriť 27 e, hlasmi, ale aby sme podporili nášho komisára, aby sme v oblasti rozvojovej politiky v Európe hovorili skutočne jedným hlasom. To by bol dobrý signál, predovšetkým teraz, keď nám ide o to, že hovoríme napríklad o tom období po roku 2015. Ďalšia otázka sa netýka až tak stretnutia v oktobri, ale mňa ako účastníka konferencie AKT pretože to je aj téma ministra zahraničných vecí. Ide tu o zlepšenie vzťahy s takou krajinou, ako je Kuba. Bola to veľká téma v Sýrii a rád by som z vašej strany počul určité, určitý sumar, ako, chce, ako vnímate zlepšenie vzťahy Európskej únie ku Kube, ktorá je súčasťou krajín AKT, hoci nepatrí k valnému zhromaždeniu tejto organizácie, ako teda vnímate ich postoj a náš postoj k tejto krajine. A teraz dostane slovo, hovorí pani predsednička, poslednému rečníkovi, a to je pán Görenc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa vrátim k tej odpovedi, ktorú povedala pani ministerka. V plnej miere rešpektujem to, čo povedala. Myslím si, že nie je to vaša krajina, na ktorú sa hnevám, pani ministerka. Ja si uvedomujem, aké ťažkosti máte, to je pravda ale vaša odpoveď mi predsa len sa zdá byť problematická. Hovorili ste tu o financiách, viacročnom finančnom rámci a v rámci viacročného finančného rámca Európsky rozvojový fond s tým vôbec nesúvisí, pretože on do tohoto viacročného rámca Európskej únie nespadá. To je e, rozpočet, ktorý je bokom. Tento spadá pod komisiu ale my sa tvárime, ako keby to patrilo do rozpočtu. A v Kokobu, Kokobu sa takisto tvárime, ako keby to bol súčasťou. Teda vy sa tvárite, ako keby celý tento balíček bol súčasťou spoločného rozpočtu. Už v rámci trialógu predsa my nemáme čo k tomu povedať, pretože my nemôžeme rozhodovať o Európskom rozvojovom fonde z pozície Európskeho parlamentu, pretože v tejto oblasti nemáme spolurozhodovanie. Pretože naše rozpočtové právomoci, ktoré máme, jednoducho nezasahujú do Európskeho rozvojového fondu. A toto by som chcel zopakovať. Vy ste uviedli, že 11 krajín nedodržiava svoje sluby a 6 krajín to jednoducho nedokáže, pardon, 16 krajín nedokáže platiť tie svoje sluby. A medzi týmito 16 krajinami je viacero krajín, ktoré sú zdržanlivé a jednoducho nechcú navyšovať fondy ERF. Pre všetkým sú to také krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi do Európskej únie. Ale ja si myslím, že tu sa dostávame do rozporúplnej situácie a to je nepriateľné. To znamená, musíme sa vrátiť, a to chcem podčiarknúť, aby sme sa vrátili k európskemu koncenzu v oblasti rozvoja, teda až budeme rozhodovať, musíme to dať do súvahy s tými slubmi, ktoré sme boli prijali, aby sme zladili tieto ciele, ktoré, na ktorých sme sa boli uzhodli vo všetkých pilieroch Európskej únie. A pokým to tak nebude, tak ja budem zastávať tú tézu, ako aj v minulosti, že do istej miery zrádzame európsky koncenzus, ktorý sme dosiahli v oblasti rozvojovej politiky. Sú tu určité krajiny, ktoré sa chovajú zdržanlivé. Medzi týmito krajinami napríklad sú také krajiny, ktoré vôbec nič, respektíve nič nedali v tých časoch veľkých hospodárskej konjunktúry. Potom tu máme krajiny, ktoré nedávajú nič, alebo dokonca ešte menej v, ob- v časoch ťažkej, ťažkých časoch jednoducho nechcú dostať tým svojim záväzkom. A ja si preto myslím, že je skutočne treba zvýšiť hlas a upozorňovať ich na to. A preto by som chcel, aby pani baronka Eštonová bola oveľa aktívnejšia. Pretože počúvam, lebo viem, že pani baronka Eštonová počúva to, čo my hovoríme, ale ona musí vedieť, že my sme znepokojení, pokiaľ ide o záväzky Members, uh, um, I'll try to sum up uh, as um, uh, much. Vážení páni kolegovia, vážené kolegyne, páni poslanci, ďakujem za vaše pripomienky, ktoré sú veľmi dôležité. Pokiaľ ide o otázku ľudských práv, Ľudské práva sú kľúčové, priam kardinálne v tom, čo robíme v oblasti rozvojovej pomoci, rovnako ako aj právny štát. Pozrieme sa napríklad na rozvoj, ktorý sme zaznamenali v krajinách arabskej jary. Dôležitý prvok sú tu ľudské práva, ale aj právny štát a správna správa vecí verejných. Takže ja v plnej miere súhlasím s tým, že ľudské práva sú, ako som už bola uviedla, kardinálne v tejto oblasti a mali by byť určitým meritkom, ktoré používame pri vyhodnocovaní našej spolupráce, rozvojovej spolupráce s celým radom krajín. A toto je vlastne aj dôvod, prečo Európska únia v poslednej dobe ustanovila vysokú predstaviteľku, ktorá vlastne zriadila post špeciálne predstaviteľa pre oblasť ľudských práv. To je veľmi dôležité tak pre Európsku úniu, ako aj pre ostatné krajiny. Pán Labridinis, ktorý je, špe- ktorý je zvláštnym predstaviteľom pre túto oblasť a my sme plní nádeje, že on bude pomáhať Európskej službe vonkajšej činnosť ako aj členským krajinám na to, aby vyhodnocovali jednotlivé pokroky v oblasti ľudských práv v našich partnerských krajinách. A pokiaľ ide o otázku, ktorú predložil pán Mitchell, ja v plnej miere súhlasím s tým, že koordinácia ako aj koherencia a streamlining, zoštihľovanie, našich výdavkov a rozpočtu do rozvojovej spolupráce, to je takisto veľmi dôležité. A to je jeden z dôvodov, prečo my sa uberáme stále viac smerom spoločného programovania. To je veľmi dôležitá úloha v zmysle koordinovanejšieho európskeho prístupu a tento nový prístup, ktorý sme začali, si vyžaduje väčšiu mieru synchronizácie ako aj zosúladenie jednotlivých politik tejto oblasti členskými štátmi. V roku 2011 sme mali veľký úspech v Južnom Sudáne v prípade E, Južného Sudanu a teraz spúšťame spoločné programy v celej rade našich partnerských krajín, ako napríklad v tomto roku to spúšťame s Ganou, Guatemalou, Laos, Ruandou a takisto sa snažíme nájsť možnosti v takých krajinách ako je Myanmarsko, Birma a ostatné. Takže s týmto spoločným programovaním sa snažíme tie peniaze, ktoré vynakladáme, lepšie kontrolovať a koordinovať. Je to teda jedna z metód, ktorú využívame a uplatňujeme na to, aby sme sa snažili vynakladá tieto finančné prostriedky koherentnejším spôsobom ako doteraz. Pokiaľ ide o otázku Kuby, na poslednej rade ministrov zahraničných vecí tam prebehla diskusia medzi ministrami o tejto téme a výsledkom tejto diskusie bolo to, že vysoká predstaviteľka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť bude spolupracovať na prípravy smerníc, ktoré by mohli vyústiť do novej dohody, ale pokým dospieme do tejto fázy, tak musíme sa držať toho, čo máme z roku 1996 a to je spoločné stanovisko v tejto oblasti zo strany Európskej únie. To znamená, Dohodli sme sa na tom, že sa budeme snažiť uberať smerom k novej dohode, pokiaľ ide o Kubu, ale momentálne máme to spoločné stanovisko v tejto oblasti a vysoká predstaviteľka, ako aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť, budú pracovať na smerniciach, ktoré by mohli viesť k novej zmluve. question about the future of MDD. Mm-hmm. Now, regarding the uh, post-MDGs, uh, the... Pokiaľ ide to obdobie po roku 2015, vyhlásenie pani vysokej predstaviteľky, to sa mi momentálne pripravuje a bude zverejnené do konca roku, respektíve do konca januára. Potom je tu ešte ďalšia pripomienka, ktorá súvisí s nediskrimináciou. A ja som sa zúčastnila na spoločnom stretnutí EÚ a krajiny AKD v Suriname a bola to otázka nediskriminácie, ktorú ste tu boli predostreli. Potom hovorili sme o tom v rámci diskusí, ako iste viete. Ako viete, bol tu návrh zo strany Európskej komisie, že by sa revidovala dohoda z Kotonu na to, aby sa tam uviedla odvolávka aj na sexuálnu orientáciu, ale bohužiaľ nebolo to prijaté zo strany predstaviteľov AKT. Kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je ten, že nediskriminácia, doložka diskriminácii bude aktualizovaná, ale Európska únia mala teda príležitosť na tomto stretnutí znovu opätovne poukázať na stanovisko Európskej únie vo vzťahu k tejto veľmi dôležitej otázke. Ak mi dovolíte, pani ministerka, malú úpravu, táto revízia bola odsúhlasená zo strany členských štátov AKT 12 Avšak problémom je, že náš negociátor prijal, že sexuálna orientácia bola vo vete takej, kde aká tie krajiny jednoducho neprijali a nemohli prijať takéto znenie. To je presne to, čo som povedala. My sme navrhli začlenenie tejto otázky do znenia, ale ide tu o to, že takúto dohodu podpíšu dve strany. Ak jedna zo stran takúto konkrétnu odvoláku nechce potvrdiť, tak musíme sa snažiť nájsť kompromis. Ale Európska únia nezmenila svoje stanovisko. To je najdôležitejšie, pokiaľ ide o túto oblasť. Ďakujem pekne. Pani ministerka, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli medzi nás, že ste nás informovali už mi zostáva iba vám zaželať dobrý koniec cyperského predsedníctva, pekné vianočné sviatky, ktoré si v každom prípade zaslúžite. Je vous annonce notre prochaine réunion le lundi Chcela by som povedať, že 17. septembra o 3. sa stretneme ako aj v útorok od 9. do 12. Počítam s hojnou účasťou a to aj napriek blízk- časovej blízkosti sviatok- sviatkov príde skutočne veľké množstvo poslancov. Ďakujem pekne a prajem príjemné popoludne.